Good morning. Dobré ráno. Prvým programom nášho rokovania dnešné ráno je správa jednotného trhu v rámci Európskeho semestra 2016. Ide o rok 2016 oznámenie komisie hovorí o modifikovanej štruktúre semestra. Spravodajkyňou je Katrin Steiler a ja jej hneď odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka. Ďakujem vážení kolegovia. Aj ďakujem aj zástupcom komisie, že prišli medzi nás. ja viem, že je rok 2015, ale v, tejto, v tomto konkrétnom materiáli ide o rok 2016. Najväčšia ekonomická sila EÚ leží v, v jednotnom trhu, ktorý ponúka príležitosť stať sa, um, stať sa silou v globálnom meradle, avšak 20 rokov po vytvorí nutného trhu máme pocit, že tento potenciál nedostatočne využívame. A včera sme o tom aj hovorili. Je to, je to kvôli tomu, že v členských štátoch existujú prekážky, presadzovanie možno nie je ideálne um, hovoríme aj o digitálnom jednotnom trhu, ktorý by mal napomôcť podnikom byť stále vpredu a aby mali spotrebitelia prístup k vysokokvalitným produktom v EÚ. Je prekvapivé, že viac ako 25 ehm, miliónov malých a stredných podnikov v EU, je ich 25 miliónov, ale len 7 z nich e, prevádzkujú svoju činnosť e, cezhranične. Existujú samozrejme aj e, rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Komisia sa práve zamerala i na to a včera po obede správne poukázali na to, že je nesmierne dôležité, aby sme presadzovali, implementovali pravidlá jednotného trhu. Preto ehm, je na hodné, že zistenia v rámci scoreboard pokiaľ ide o transpozíciu, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršili. Najmä ak si predstavujeme, že jednotný trh by mal byť naozaj plne integrovaný. Ide o štvrtú správu jednotného trhu je súčasťou balíčka troch správ parlamentu, ktoré sa zaoberajú európskym semestrom. Zameriavame sa na stratégiu jednotného trhu, ročný prieskum rastu a stratégiu pre jednotný digitálny trh. Odvolávame sa tam aj na pilier pre jednotný trh, ktorý bol prijatý. Mm hovoríme o tom, že jednotlivé politiky by mali byť doplňané zásadnou časťou, ktorá by sa vám venovala aj podpore e, celého hospodárstva. Ehm, správa jednotného trhu by mala stať bok po boku s ekonomickým pilierom, aby boli, aby boli navzájom previazané. Komisia samozrejme o chvíľočku predstaví oznámenie, pohovorí o tom, ako by to malo ďalej vyzerať, ako budú ďalej vyzerať ďalšie kroky. Ja sa veľmi teším na ich e, vystúpenie v tomto ohľade. Riešime ďalej v správe aj potenciál jednotného trhu, odstraňovanie prekážok, mm, nástroje, integráciu prístup k jednotnému trhu. Bohužiaľ, ale napriek tomu, že v EÚ je veľká nezamestnanosť, existuje, existuje viac ako 2 milióny voľných pracovných miest v EÚ, pretože jednoducho um, ehm, nie je dostatok pracovníkov, ktorí by mali zodpovedajúce zručnosti. E, preto je veľmi dôležité, aby sme sa ubezpečili, že i naša pracovná sila bude pripravená um, pracovať a zastávať pracovné miesto v tejto digitálnej ére a moja správa samozrejme sa venuje i tejto téme. Teším sa na um, slova komisie. Ja viem, že sme nedávno o tom diskutovali aj v rámci inej správy, ale semester je nesmierne dôležitý aspekty, zapracovanie vnútorného trhu, trhu do tejto štruktúry, to je všetko nesmierne dôležité, takže je to zásadné aj z pohľadu posilňovania a využívania potenciálu jednotného trhu. Takže ja sa veľmi teším už teraz na vystúpenie komisie aj na, na vaše pripomienky. Som rada, že ste dnes prišli a Myslím, že určite veľmi rada si počujem vaše pripomienky, ktoré potom zapracujem do správy, aby sa potom mohla správa prekladať budúci týždeň. Ja viem, že, ten, eh, že to trošku pán Sheffield za EPP. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Kríza, ktorá poslednou dobou ovplyvnila Európu, by sa nemala zopakovať. Bola to hospodárska a finančná kríza. Členské štáty sa kvôli nej nadmerne zadlžili. Reakciou Európy na krízu bola hospodárska aj menovej hospodárskej únie a okrem iného zavedenie európskeho semestra ako unijného kalendára riešenia hospodárskej politiky. Piliermi európskeho semestru e, sú e, stimuli investícií, štrukturálne reformy, rozpočtová zodpovednosť a je tu ďalší pilier, to sa týka spoločných záležitostí. No ale zdá sa, že tu chýbajú ciele súvisiace s rozvojom a posunením jednotného európskeho trhu. Toto je však kľúčový stimul hospodárskeho rastu v Európe a tým pádom vytvorenia nových pracovných miest. Na nešťastie komisia, eh, keď každý rok eh, publikuje analýzu hospodárskeho rastu, tak nepublikuje správu o stave integrácie jednotného trhu. Náraz konkurencie vedie k nárastu e, kvality produktov a služieb aj poklesu ich cien. Takže je to prospešné ako pre podniky, tak aj pre spotrebiteľov. Hovorili sme o tom aj včera, keď tu bola pani komisárka Alžbeta Bienkovská. Preto je dôležité položiť si otázky ako deregulácia trhov a podmienok zavedenia hospodárskych činností, posilnenie pozícií malých a stredných podnikov či uvoľnenie energie podnikateľov, ohraničenie monopolov a podnikov, ktoré na trhu dominujú, zväčšenie slobody pohybu e, tovarov a služieb. Je potrebné nastaviť si priority, hospodárstvo sa musí rozvíjať a toto všetko by malo ísť ruka v ruke s digitalizáciou, ktorá by mala byť prítomná ako v, vo verejnej správe, tak aj v hospodárstve. Ko, náš výbor by mal v tomto, tejto správe po, po, zdôrazniť dôležitosť jednotného trhu pre rozvoj Európy a to, že je potrebné tento pilier vnímať ako jednu z priorít európskeho semestra. Som rád, že pani spravodajkyňa sa o tom zmienila a chápem to tak, že táto priorita je pre nás e, samozrejma. V správe komisii sa budeme zamerovať na mnoho ďalších prvkov, pretože tá správa sa venuje celému aspektu hospodárskeho rozvoja. V poslednom stanovisku sa budeme môcť venovať aj otázkam, ktoré nás zaujímajú, ktoré sa rozvinú po dnešnej úvodnej diskusii. Ďakujem. Um, has anybody got comments in the ECR? Have we... Máme pripomienky za EKR? Nech sa páči. Ďakujem ti, Vicky. Vystúpim za pána Sulíka, ktorý tu dnes nemôže byť. Uh, pretože v práve v tejto chvíli prichádza na bruselské letisko, takže vystúpim za neho. Hovorí, že nie je jasne, či, jasné, či európsky semester je vhodnou platformou pre iniciatívy, ktorí prehlbili jednotný trh v Európe. Ale na skvalitnenie Euró- európskeho hospodárstva, skvalitnenie jednotného trhu by mal byť e, primárnym nástrojom. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, Existuje veľa iniciatív, ktoré podporujú rast, ktoré znamenajú aj ehm, väčšiu reguláciu, či už ehm, ale Úspech bol dosiahnutý len cestou oslovania ekonomiky v iných oblastiach. Projekty, ktoré financuje EÚ, um, ehm, sú viditeľné na, na, na druhej strane, ale nie je zrejme, že sú tu zamestnanecké miesta a projekty, um, um, ktoré bohužiaľ trpia vysokým zdaňovaním, ale um, úspech, ktorý súvisí aj s ochranou spotrebiteľa, nakoniec platia samotní klienti, pretože platia um, za nízku kvalitu vyššími cenami. No a Druhým dôvodom je divergencia EÚ od svojich pôvodných myšlienok. Spoločný trh bol zásadným pilierom únie hneď od začiatku, ale v súčasnosti e, skvalitnenie trhu znam, pre, predstavuje len maličkú frakciu jeho politik. Hoci Únia získava nové právomoci a chce riešiť vždy nové problémy, jednotný trh samotný je dekády vzdialený od e, svojho skompletizovania. Niekedy tie menšie problémy môžu vyriešiť krajiny samotné a to by bolo zároveň aj v súlade s jedným z princípov únie, s princípom subsidiarity. Jednotný, Bohužiaľ, ale nie všetky aktivity únie, ktoré sa týkajú zlepšenia jednotného trhu, sú pro, prospešné. Rúc, Často samotná únia zavádza nové prekážky. Napríklad e, pozrieme sa na väčšie iniciatívy nedávnych rokov. Návrh EÚ na tzv. internetové platformy si vyžiadajú ešte ďalšiu transparentnosť od krajín ako Google, Amazon, Facebook, eBay a tak ďalej. Tieto spoločnosti budú musieť znášať e, väčšie, e, oveľa väčšie regulačné bremeno ako inde a to ich môže odradiť od prevádzkovania svojich aktivít v EÚ. Možno to porovnať situácii spred pár rokov, ktorú popísal Philip Beggs. Um, ehm, e, Európska únia sa snaží vybudovať pevnosť, snaží sa pôsobiť protekcionisticky voči vonkajšku a tak ďalej. A ešte navyše, um, pokiaľ ide o unifikované pravidlá pre DPH, telekom, vysielania a tak ďalej, ktoré majú zabrániť zneužívaniu, ale na druhej strane zvyšujú aj regulačné bremeno pre malé a stredné podniky. Ďalej, Pani Juncker si želá jednotný trh so silným sociálnym rozmerom. Európska únia by nemala harmonizovať národné pravidlá. Um, ktoré by sa, ktoré by predstavovali vyššie úrov, ktoré by predstavovali vyššie úroveň. Ďakujem veľmi pekne, to boli slova pána Súrika. Thank you, Antones Golbas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, skupina Aldi víta proces európskeho semestra, ale poukazujeme na to, že eh, poukazujeme na dôležitosť jednotného trhu potrebujeme implementovať existujúcu legislatívu jednotného trhu v rámci procesu európskeho semestra. <clears throat> Dôležité problémy zahrňajú plnú implementáciu e, smernice o službách, štruktúrálnu reformu, ktorá sa týka tovarov a služieb, otváranie trhov pre služby a tovar v, člansk- v členských štátoch lepšie fungovanie, digitálnejší verejný sektor. Potrebujeme e, si pripraviť analytické nástroje, aby sme mohli aj zmerať výkon jednotného trhu. Komisia by mala spúšť, spúšťať e, postupy o porušení, ak, um, ak, ak bude postup nedostatočný na to, aby zabezpečil implementáciu. Členské štáty musia implementovať legislatívneho trhu, pretože sa na tom dohodli na rade a komisia má povinnosť pres, presadzovať nedostatočnú či neskorú implementáciu. Takto, toto je jediný spôsob, ako môžeme vytvoriť skutočne fungujúci jednotný trh v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Už nemám nikoho na zozname tieňových. Andres, nech sa ti páči. Bo, bola by som sa do, dopracovala k tebe. Pani predsednička, naozaj ja som to nemyslela zle, ale viem, že máme málo času a preto som chcel rozhodne zabrániť stresu pri e, našej diskusii. Správa, o ktorej teraz hovoríme, to je správa kolegyne Styler, tu považujem za veľmi dôležitú, lebo komisár Barnier prišiel s touto správou ako prvý a je to téma, ktorú mohol ako prvý prebrať a hľadá súhlas parlamentu. A preto by som chcel poukázať na tri body, ktoré musíme teraz konštatovať. A tu sa úplne pridávam k tomu, čo povedal kolega Scheinfeld. Vnútorný trh musíme dostať viac do jadra európskeho semestra, pretože nič iné ako vnútorný trh nezaručí blahobyt v Európe. A Kolega Scheinfer žiaľ správne poukázal na to, že v európskom semestre hovoríme viac o iných veciach a tak sa aj stalo, že správa kolegu rosatiho ktorý tu je, bola minulý týždeň zamietnutá a žiaľ aj mnoho návrhov z výboru pre vnútorný trh bolo tiež zamietnutých. Prečo? Nie preto, že by boli zlé, ale asi preto, že s výborom pre hospodárske otázky a zamestnanosť boli návrhy, ktoré chceli odmietnúť a to znamená, že sa takisto odmietli aj výbory e, návrhy iných výborov. Taká je logika žiaľ v tomto parlamente a viedlo to len k tomu, že celá, celá správa o európskom semestri v parlamente bola zamietnutá v Štrásburgu minulý týždeň. A to, čo počujem, je, že hospodársky výbor pripravuje uznesenie, ktorá sa znovu, ktoré sa znovu nezaoberá semestrom a aspektami rastu vnútorného trhu. Tam by malo ísť teraz o tú otázku, aký silný, ako silno je zapojený Európsky parlament do makroeurópskeho riadenia, chcú sa tla, stiažovať na tlak lavice a na to, že právo rozhodovania neexistuje v skutočnosti, respektíve existuje, ale nie v makroekonomickom riadení, ale v oblasti vnútorného trhu. Preto to považujem za veľmi rozporúplné a politicky motivované a preto by som sa pani spravodajkyňa Styler tešila, keby sa ti podarilo v tvojej politickej skupine nájsť e, súhlas s tým, aby sme našli e, využili spolurozhodovanie tam, kde ho máme, a to je vnútorný trh, aby sme sa nezaoberali makroekonomikou v semestri potom tá správa o hospodárskom rastu v európskom semestri v budúcom období bude aj vo výbore pre hospodárstvo mať na starosti SAD, preto je dôležité, aby sme aj tam komunikali a myšlienka bola taká, aby sme na medzištátnej úrovni e, riešili problémy aj s národnými parlamentmi a e, rokovali s kolegami, aby sme zistili, aké sú názory a dohodli sa. Žiaľ Bohu, sa odklonil rečník od mikrofónu. Aj pán Sulík e, troška, myslím, aj v tom interviu Môžeš spomaliť, ale neprerušíš ma na konci, nie, ale prosím ťa, tak aby... Takže keď kolega Fan Busek za, kolega, za kolegu Sulika hovorila a hovorila, že existuje nebezpečie, že európsky semester k tomu prispieva, že vytvárame pevnosť Európa, tak to považujem troška za také televízne predstavenie, pretože v tejto súvislosti sme vždy kladli dôraz na to, že to neurobíme a že s našimi vnútroštátnymi kolegami budeme o tom hovoriť. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme správu k európskemu semestru znovu v tomto výbore široko väčšinou podporili a vo veľkých politických skupinách, kam patrí aj ECR, sa postarali o to, aby to výbor pre hospodárstvo neodsunul potom ste hovorili, že musíme hovoriť o tých otázkach, ktoré posunú e, trh e, vopred, služby a všetky ďalšie, áno, ale to sa nám podarí len vtedy, ak európsky semester nebude len diskusiou o makroekonomickom riadení, ale bude sa naozaj zaoberať vnútorným trhom na rozhodujúcom mieste. A v minulých rokoch sa to vôbec nepodarilo, pretože výbor pre hospodárske otázky sa zaoberal inými otázkami, inými témami. Možno, že teraz v novom návrhu e, pani Bienkovskej by sme tu mohli začať zmenu a povedať, že veľké politické skupiny chcú, že to, tá legislatívna práca, kde máme spolu rozhodovanie, by bola najlepším východiskom pre našu prácu a potom by sme sa mohli naozaj venovať európskej stratégii. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali toľko času aj za vašu pozornosť. That's okay. And Mr. Rosati will like... Pán Rosati, nech sa páči. Ak som to správne pochopila, naši tlmočníci sú vynikajúci, ale ide o veľmi komplexnú oblasť. Ak to, správim, ak to správne chápim, tak nemôžeme sa skoncentrovať len na makroekonomické aspekty, ale na aspekty jednotného trhu, pretože... Mm, takže tak ste to mysleli, hej? Ďakujem veľmi pekne, pán Rozaty. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že Všetci chceme, aby jednotný trh fungoval všade v EÚ, aby bol plne implementovaný a som si istý, že nás čaká veľa práce. Zdieľam to, čo uviedli kolegovia. Stále existujú veľké prekážky, najmä na trhu so službami, ale aj inde. Určite je to veľmi znešený cieľ a mali by sme sa k nemu prepracovať. Na druhej strane, ak bude oddelený pilier pre jednotný trh v rámci európskeho semestra, nuž to vznáša isté pochybnosti, najmä právne a procesné. Mám otázku na komisiu a pani spravodajkyňu keďže teraz sú tu dve veci, jednotný trh a um, európsky semester majú rozličný právny základ, ako to môžeme zosúľadiť v rámci jedného dokumentu? Jednotný trh je spoločnou európskou politikou, ale európsky semester je istým rámcom, cestou ktorého členské štáty koordinujú svoje národné politiky v oblasti makroekonomických a štruktúrálnych politik. A pravidlá implementácie a e, postup v oboch oblastiach sa líši? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. V európskom semestri existuje zoznam ukazovateľov, ktorý sa využíva ako referenčná hodnota na vyhodnotenie jednotlivých členských štátov. Podobné ukazovatele však neexistujú v prípade jednotného trhu a aby obe do seba zapadali, tak by sme potrebovali systém na meranie postupu, progresu, implementácie jednotného trhu. To by určite pomohlo, ale ja sa pýtam komisie, sme pripravení na takéto niečo? Nuža, otázka CSR. Pripravujú odporúčania ktoré členské štáty každý rok príjmajú, ale v oblasti jednotného trhu je to komisia, ktorá rozhoduje o implementácii a členské štáty, jednotlivé členské štáty e, majú, e, majú e, implementovať bez nejakej praktickej diskusie. Samotný proces, samotný postup sa v oboch oblastiach tým líši. My sme my sme za osobitný pilier v rámci semestra, ale ako sa k tomu prepracujeme tak, aby sme dosiahli konzistentný dokument, ktorý členské štáty budú implementovať a voči ktorému nebudú namietať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dickinson za komisiu, chcete sa vyjadriť? Áno, ďakujem za slovo. Sekretariat ma pozval, aby som trochu vysvetlil najnovšie zmeny v európskom semestri, tak ako boli nastavené vo známení z októbra, kde sme hovorili o prehlbení hospodárskej menovej únie, takže e, o tom budem trochu hovoriť a potom aj možno zareagujem na otázky. Niektoré z otázok, ktoré tu zazneli. Takže prvá, ako sa pustím do jednotlivých prúkov oznámenia, chcem povedať, že je dôležité povedať, že Zatiaľ, čo európsky semester sa dopracoval k naozaj vysokému politickému profilu za posledných 5 rokov a taktiež si získal politickú pozornosť, pretože bol ústredným prvkom vytvárania politik v EÚ. Ten proces sa dá uspôsobovať, e, dá sa zaangažovať viac zúčastnených strán, viac parlamentných výborov, viac členských štátov o tom bude diskutovať. Avšak Kľúčovou otázkou európskeho semestra ostáva, aký má dopad. Niektorí poslanci hovorili o deficite, implementačnom deficite na jednotnom trhu, taktiež je tu implementačný deficit v európskom semestri máme viac analýz k dispozícii, niektoré sú optimistickejšie než iné, avšak vidíme, že zásadný problém s európskym semestrom sa týka implementácie. Máme špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, tie sme vypracovali, uvidíme o rok, či boli tieto implementované, prijaté, či viedli k zásadným zmenám. No a vidíme, že tak ako v prípade jednotného trhu, tak eh, tá, tá situácia v oblasti implementácie je naozaj rôznorodá. Takže my v komisii sa nechceme až tak zameriavať na proces, pokiaľ ide európsky semestr, ale chceme sa zamerať na dopad tohto obrovského e, cykla, cyklu aktivít. Druhá vec, kým sa pustím do tých nových zmien, tak ešte chcem zdôrazniť niektoré zo zmien, ktoré už Junckerová komisia v európskom semestri zaviedla. Minulý rok to bolo veľmi dôležité e, zameriavanie sa na odporúčania ktoré sú naozaj stále užšie, užšie, preciznejšie, presnejšie. Dúfame, že dosiahneme vďaka tomu e, tak povediať, zmerateľnejšie odporúčania pre tie ktoré krajiny a dúfame, že to povedie k tomu, že implementácia bude prehlbená. Zatiaľ to fungovalo. V tejto chvíli sme upravili cyklus vypracávania dokumentov Máme vďaka tomu viac času na dialog s vnútroštátnymi orgánmi a tiež e, vládami či národnými parlamentami a dúfame, že to bude aj pozitívny dopad na riešenie otázok špecifických odporúčaní tej pre tú ktorú krajinu. Takže oznámenie, ktoré vyplynulo, vyvstalo po správe piatich predsedov, hovorí o mnohých zmenách v európskom semestri, ktoré sú teraz implementované. Dve z nich boli navrhnuté, aby sa zlepšila kvalita analýz a ich zrozumiteľnosť či komplexnosť. Ako viete, 5 predsedov silne odporúča posilnenie rozmeru eurozóny v rámci európskeho semestra. Čiže by sme sa oveľa intenzívnejšie mali zameriavať na agregačný efekt, na kolektívne problémy e, krajín eurozóny. taktiež na fiskálne prvky. Budúci týždeň v priehľade výročného rastu vidíte posilnený rozmer a taktiež si budete môcť prečítať špecifické odporúčania pre eurozónu. A to už teraz, nie až e, na jar. Čo by malo zlepšiť kvalitu budovania politík na úrovni eurozóny. Po druhé, komisia je, sa zaviazala posilniť integráciu sociálnych aspektov a aspektov zamestnanosti v európskom semestri. A to rôznymi spôsobmi. Ten najviditeľnejší dopad sú, je tabuľka makroekonomických nerovností. V tejto chvíli sú tam tri ukazovatele eh, týkajúce sa politiky zamestnanosti, čo znamená, že sa viac zameriavame na dopad týchto politík na oblasť zamestnania v kontexte európskeho semestru. V oznámení sa venujeme dvom prvkom, ktoré dúfame zlepšia implementáciu, ktorá, ako som na úvod spomínal, je najväčším problémom. Pokiaľ ide o štrukturálnu politiku, Chceme zlepšiť implementáciu tým, že posuníme benchmarking. Takže nastavovanie a meranie pokroku členských štátov, ktoré sa budú prispôsobovať týmto benchmarkom, sa bude pravidelne kontrolovať, merať. Budeme sa zameriavať na pracovný trh, na konkurencieschopnosť, na podnikateľské prostredie, verejnú správu a na dane. V tejto chvíli sa sú FIN a Growth a zamestnanosť rozprávajú o tom, ako toto bude fungovať v praxi. A posledná reforma, ktorú navrhujeme na, v nedávnom oznámení, sa týka zameriavania sa na praktickú podporu, aby členské štáty implementovali tie reformy, ktoré boli identifikované v rámci CSR. Na to existujú dva, dva spôsoby Jeden sa už využíva a to je pokus o úzke zosúladenie výdavkov štrukturálnych, alebo teda minenia štrukturálnych fondov a zosúladenie tohto so štrukturálnymi zmenami, ktoré sa požadujú od toho, ktorého členského štátu. Taktiež sa chceme zamerať na to, ako zlepšiť využívanie nových ustanovení v navriadení o kohezných fondoch, aby sme posilnili kondicionalitu. Čiže pokiaľ členský štát nie je v súlade s postupmi e, týkajúcich týkajúci sa deficitov, či nesplňa odporúčania eh, makroekonomických nerovností, tak eh, je možné takéto postupy zredukovať či prerušiť. Taktiež sme vytvorili podporu pre štruktúrálne reformy po skúsenosti v Grécku existuje nová služba, vďaka ktorej budeme schopní poskytnúť členským štátom praktickú výpomoc pri implementácii reform. Ešte by som hovoril o rozmere jednotného trhu. Je tu mnoho zaujímavých prvkov. Myslím si, že ten benchmarking a integrácia benchmarkingu do procesu európskeho semestra by mohla byť zaujímavým postupom Budeme riešiť benchmarking konkurenceschopnosti podnikateľského prostredia a otázok verejnej správy. Taktiež je tu návrh e, zostaviť Radu pre konkurenceschopnosť v každom štáte eurozóny. Tieto sa budú naozaj zameriavať na rozmer jednotného trhu a na konkurenceschopnosť. Taktiež by som chcel hovoriť o neformálnej zmene. Kolegovia z generaliteľstva pre rast sú oveľa intenzívnejšie zaangažovaní do príjmania rozhodnutí v rámci komisie, pokiaľ ide o tému európskeho semestra. V minulosti to skôr bolo generálne riaditeľstvo, e, e, generálny sekretariat, pardon, potom generálne riaditeľstvo pre financie a zamestnanosť, ale teraz je to spolupráca týchto troch generálnych riaditeľstiev. A to je odo mňa všetko. Ďakujem. Prepašte, že som vás, vám musela zobrať slovo, Ďakujem za generál Ťasov pre rast. By som chcel zareagovať na otázky pána Štefen a pani Rozaty. Ako viete, v oktobri komisia vydala prvú správu o stave jednotného trhu a integrácie a konkurenceschopnosti v EU. <clears throat> Táto správa prispieva k stratégii Európskeho jednotného trhu po prvé a po druhé posilňuje európsky Semester eurozónu a posilňuje rozmer konkurencieschopnosti. Táto správa sa venuje otázkam jednotného trhu a konkurencieschopnosti spoločne, pretože tieto sú prepojené a tie bariéry, ktoré ešte ostávajú v rámci jednotného trhu, môžu mať dopad aj na oblasti produktivity. Myslíme si, že táto správa poskytuje pridanú hodnotu a dokazuje dôležitosť európskeho semestra a my sme, ako som spomínal, otvorení komunikovať o tom s vami, pokiaľ budete mať záujem. A, posledná veta. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že je tu potreba silného mikroekonomického rozmeru v rámci európskeho semestru a v jednotných správach z jednotlivých krajín a v rámci CSR v tom budeme aj naďalej pokračovať. Ďakujem. Catherine, would you like to come back? Katrin, chceš sa k tomu ešte vyjadriť? Áno, veľmi stručne, pretože viem, že nás čaká hlasovanie. K tomu, čo hovoril zástupca generál Ďarsa pre rást, súhlasím s tým, že jednotný trh musí byť oveľa e, viac zaintegrovaný do procesu semestra, otázka tu aj zaznela, ako to robíme. Urobíme to tak, že budeme spolupracovať, ale aj tým, že sa musíme pokúsiť na riešenie a preto sme aj my frustrovaní, lebo sme viackrát e, navrhli nejaké riešenia, ktoré však neboli prijaté. Preto by som chcela teraz vyzvať kolegu, aby mi poslali svoje stanoviska, svoje nápady a ja keď budem vypracovať návrh stanoviska, tak to tam rada zapracujem. Ako povedala včera pani komisárka, hovorila o výzvach jednotného trhu a presadzovania podmienok tak vidíme, že tieto existujú aj v rámci procesu semestra. Je tu naozaj veľa spoločných prvkov. Ako som spomínala, teším sa na stanoviska kolegov. Návrh správy sa bude prekladať koncom budúceho týždňa, takže stále ešte na tej správe pracujeme. E, všetky vaše stanoviska ocením. Chcem sa poďakovať kolegov, ktorí prišli na diskusiu. Viem, že teraz sa bude hlasovať, takže je tu viac kolegov, ktorí sem prišli práve preto. E, ďakujem aj komisii, teším sa na naše konverzácie, ktoré budú prebiehať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem, urobíme si pár minút prestávku a potom budeme hlasovať. So we are moving on. Thank you. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli na hlasovanie o správe o politike hospodárskej súťaže. Správu zostavil pán Koferaty. Prejdeme rovno na hlasovanie. Kompromis 1. A kto je, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté kompromis B. Za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis C. Prijat, eh, pri, za, proti, zdržali sa. Prijaté D. Za, proti, zdržali sa. Prijaté 15 za, proti, zdržali sa, e, pada, 16 za, proti, zdržali sa, Padá kompromis E za, proti, zdrhli sa, e, prijaté. F za, proti, zdrhli sa, prijaté. Odsek 3A, pozmeň za, proti, zdrhli sa, e, ne, e, zamietnuté. 26 za, proti, zdrhli sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdrhli sa, prijaté. G, za, proti, zdrhali sa, prijaté. H, za, proti, zdrhali sa, prijaté. 35 za, proti, zdrhali sa, prijaté. I, za, proti, zdrhali sa, prijaté. 37 za, proti, zdrali sa e, zamietnuté, je za, proti, zdrali sa prijaté, K, za, proti, zdrali sa prijaté, kompromis L, za, 43, za, proti, zdrali sa prijaté, 46, za, proti, zdrali sa prijaté, 50, za, proti, zdrali sa prijaté, kompromis L, za, proti, zdrali sa prijaté 51. jedna za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa 56, 57 za, proti, zdržali za, 59 za, proti, to si overíme elektronicky. I think it's passed. One S&D too many. Jeden za SD navyše. <laughs> okay. Okay, done. Yes, pass. Takže prijaté. Pozme sa 60 za, proti, zdrhali, prijaté a hlasujeme o celom stanovisku. One more vote, done. Okay. And now we can vote. Dobre, takže Teraz budeme hlasovať unblock. Pokiaľ niekto nie je proti, budeme hlasovať o výstupe eh, alebo stanovisku López Isturis o lanovkových zariadeniach, o správe Styler, o plynových spotrebičoch. Nechcete o tom hlasovať unblock? Dobre, takže electronic. Thirty four, 34 proti a 4 sa zdržali. Gratulujem. Nastavili ste latku. Správa Ford. O teraz. O ochranných zariadeniach. osobných ochranných prostriedkoch. Ešte jeden hlas nám chýba. Dobre, uzatváram hlasovanie. 32 za, 4 e, proti, 4 sa zdržali. A správa Štajler o spotrebičoch spalujúcich plynné paliva. Ďakujem. 34 za, 2 proti. Denis, dívala som sa na teba. <laughs> Thank you very much. Ďakujem vám. A teraz správa Virginie Rozier, odporúčania Európskej komisie o rokovaniach e, TISA. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. To znamená, že je to neprijaté. Dobre, takže budeme ich asi preverovať. Kompromis 1, samostatné hlasovanie, prvá časť. Proti, zdržal sa schválené. Druhá časť, za, proti, zdržal sa. Takže by sme si to asi preverili. Druhá časť. Schválená. Trojka. Za, proti. Preveríme. Takže tiež neprijaté. Pozmeňujúci štvrtý za proti, zdržal sa, schválené 5 za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené, pozmenujúci 6 ako doplnenie za, proti, zdržal sa, preveríme. schválené. Pozmenujúci 10 za, 10 proti, zdržal sa neprijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa schválené. 18 za, proti, zdržal sa neprijaté. 17 za, proti, zdržal sa neprijaté. 21 za, proti, preveríme. Dvadsať jednotka, no. Dvadsať jednotka. <clears throat> Dobre, vydržte. Takže znovu. Nie. pretože niekomu neprijalo zariadenie hlasovanie. Preto opakujeme, nie preto, že to bolo za. Prepač, Mark. Ale on povedal, že jedno zariadenie nie je v poriadku. Možno, že tu ide len o jeden hlas, Mark. Kompromis 4. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa schválené, 25 za, proti, zdržal sa, preveríme. Schválené. Pozmenujúci 27 za, proti, zdržal sa, preveríme. Je tam jed, o jedného za EPP navyše. Dobre, takže. E, neschválené. Takže kompromis 5 za, proti, preveríme. Zamietnuté. Takže kompromis 5 nebol prijatý. A to znamená, že budeme hlasovať o 32. Takže o 32 teraz hlasujeme. 30, najprv o 32 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Takže ne, neschválená, neprijatá. 34 za, proti, zdržal sa, neschválené. 35 za, zdržal sa, schválené. 36 za, pardon, 36 za, proti, zdržal sa, neschválené. 37 za, proti, zdržal sa, neprijaté, 38 za, proti, zdržal sa, neprijaté, 39 za, proti, zdržal sa, neprijaté, 40 bolo stiahnuté, 41 za, proti, zdržal sa, preveríme. schválené. Prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. 42 je doplnenie za, proti, zdržal sa, preveríme. Neprijaté. Takže kompromis 9a, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pardon, schválené, prepáčte, pomýlila som sa, schválené, takže celá deviatka je prijatá. 51 E, tiež vypadlo kvôli tomu, čo sme schli. Takže prejdeme k 59. Pozmenujúci návrh 59 nie. Pardon, prepačte, 57. Takže 57. za. Povedala som 57 za, proti, zdržal sa. Myslím, že zamietnuté, ale preveríme to. Áno, o jeden hlas. Takže 59 za, proti. Preveríme. Schválené. Kompromis 8 za, proti. Myslím si, že je to zamietnuté, ale pre istotu si to preveríme. Takže zamietnuté. A teraz musíme hlasovať o 61 za, proti, zdržal sa zamietnuté 62 v dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz 60 za, pardon, to vypadlo, dobre. Takže ideme až Takže 67 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržal sa schválené, 68 vypadáva a teraz ideme 72, kde sa pridávajú slova za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 74 nie. Áno, pozmenujúci 74 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, schválené. 75, tiež doplnenie textu za, proti. Mohli by sme si to preveriť, prosím? Zamietnuté. Áno, zamietnuté. Sedemdesiat deväť za. Proti zdržal sa schválené. 80 za. Proti zdržal sa zamietnuté. 81 za. Proti zdržal sa schválené. 82 za proti, zdržal sa zamietnuté 83 za, proti, zdržal sa zamietnuté 84. Takže ešte raz, ak dovolíte, 83 za, proti, zdržal sa schválené 84 za, proti, zdržal sa schválené 85 za, proti, Preveríme. Zamietnuté. 86 za, proti, zdržal sa, preveríme. Schválené. 87, 87, Takže 87 za, proti, zdržal sa, preveríme. Schválené. 88 za, proti, zdržal sa. 89 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 90 a 91 spolu za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 92 za, proti, preveríme. zamietnutá. 93 za, proti, zdržal sa. Mám taký pocit, že zamietnuté. 96 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 94 za, proti, Môžeme si to preveriť? 94, prosím. Schválené. 95. To je to isté ako 94. To je doplnenie. Je to zlučiteľné, čiže áno, proti, zdržal sa tiež preveríme. schválené. 97 za, proti, preveríme. Zamietnuté 98 za, proti, preveríme. Ešte raz prosím. Zamietnuté. 99 za. Proti. Preveríme. Schválené. 100 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 101 za. Proti Preveríme. Myslím si, že je to zamietnuté. Zamietnuté 102. Za proti zdržal sa zamietnuté 103 za. Proti zdržal sa zamietnuté 104 za. Proti zdržal sa zamietnuté. Takže teraz konečné hlasovanie o stanovisku v pozmenenom znení. Ešte Dieter by chcel niečo povedať. Takže jedna zo skupín požiadala o krátku diskusiu pred hlasovaním. Takže O tomto budeme hlasovať o 10.15. Na chvíľu prerušujem hlasovanie. 10.15 je ten koniec, takže môžu mať niekoľko minút na to, aby sa poradili pred konečným hlasovaním. Čiže posledné hlasovanie dneska.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 Jednoducho sa nám to nedarí zvládať, že? Takže za sekretariatom, takže ďakujem za to, že ste to tu so mnou vydržali. Dobre, tak môžeme hlasovať. Konečné hlasovanie. No, tak to znamená, že správa je zamietnutá. A pokiaľ niekto z tých, ktorí sa zdržali hlasovania, by chceli zmeniť svoj názor, to znamená, že výbor pre vnútorný trh nebude mať názor na obchod a služby. To znamená, že sme sa tu totálne strapnili, zaznelo z pozadia. Chce spravodajca niečo povedať? Mám ten pocit. Ďakujem za slovo. Poprosím vás o ticho v miestnosti. Ďakujem za slovo. Škoda, že výbor IMKO sa nevyjadruje k službám, teda nevyjadruje k TISA. V tej dohode by neboli ustanovenia, o ktorých sme hlasovali, najmä tam nie je reciprocita či zahrnutie mechanizmu re- regulácie v podobnom duchu, ako sa o tom diskutovalo a odmietlo v rámci TTIP, čiže stanovisko, v ktorom by sa nachádzali takéto ustanovenia pre nás priateľný nebol. Preto sme sa rozhodli hlasovať proti textu E, takému, v akej podobe bol po hlasovaní. Um, like Sa vyjadriť niektorý z ďalších tieňových spravodajcov? Um, this seems an incredibly long time ago. Zdá sa to strašne dávno, takmer rok, december, decembri, výbor koordinátorov požiadal o e, vypracovanie štúdie o over-the-top players, netradiční hráči, internetoví sprostredkovateľia. Štúdiu zadali Big Consult and TNO a sme veľmi radi, že dnes tu máme týchto expertov z tejto konzultačnej firmy a z TMO, teda Zvyk a TMO, ktorí budú prezentovať túto štúdiu o netradičných hráčoch a online sprostredkovateľov. Takže keby ste prosím predstavili svoj tým a vašu štúdiu, hneď vám odovzdávam slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Contrington Stejno a pri mne sedí mojej kolega z Viconsult, Scott Marcus a Ilsa. Ďakujem. Ja urobím prvú polovicu prezentácie a potom odovzdám Ilse druhú polovicu. Takže mohli by ste prosím troška stíšiť svetla, aby ľudia videli tieto slajdy lepšie. Môj ďalší kolega Peter tu nie je, ale ho zastupíme. Dobre, takže štúdia je o e, over top players. Zameriava sa na štyri otázky. Na podnikateľský model, ktorý vytvárajú títo hráči, potom e, e, prekážky rastu pre OTT a v druhej časti ILSE bude hovoriť o regulačnom prostredí, najmä v porovnaní s USA a nakoniec uvedieme odporúčania pre digitálnu politiku a potom dúfame, že nám dáte otázky. Takže, to bolo troška rýchle, že? Tak tu by sme mali zastať. No. Veľkou časťou štúdie bolo snažiť sa zúžiť rozsah a vymedzenie týchto netradičných hráčov O tom môžeme mať dlhú debatu, ale vysvetlím, ako sme my k tomu pristupovali. Neexistuje žiadna schválená definícia, to je jasné, a niektorým sa to ani nepáči, ako sa tomu hovorí. Na tomto grafe hore, v prvej časti, vidíte explóziu služieb, ktoré sa poskytujú cez internet. To je v kontraste s tým, čo vidíte dole. To sú tie tradiční poskytovatelia, ktorí poskytujú svoje služby, pričom kontrolujú aj dodanie, dodávacie aj distribučné siete. A pri online službách, na rozdiel od toho, máme obidve služby, ktoré si navzájom konkurujú, napríklad Telekom alebo Telefónia, SMS a taktiež poskytujú aj mnohé ďalšie služby, online služby. A naša definícia vychádza z toho, že tie e, online služby, ktoré priamo konkurujú službám poskytovaným tradičným operátorom telekomu. Takže my sa pozeráme na substitučný efekt. Zdá sa to zložité, ale o chvíľu to bude jasné počas mojej prezentácie. My, myslím, vieme, o aké služby ide. Skype napríklad a video Netflix, to sú tie dve, ktoré všetci poznáme ako e, týchto OTT, ako týchto netradičných hráčov, poskytovateľov. Takže to, čo je jasné, a myslím, že to všetci vidíme na televíznych obrazovkách a na smartfónoch, a to je, že poskytovatelia OTT mali taký narušujúci vstup. Tu vidíme účinky na prvom grafe týchto hráčov, netradičných hráčov, OTT hráčov v súvislosti s tradičnými poskytovateľmi. Myslím si, že je to možno málo vidieť, ale rúžový je objem správ poskytovaných OTT poskytovateľmi. Tmavo modré sú tradiční telekom poskytovateľia a správy sú na mnohých platformách, na Facebooku, na WhatsApp, a rastú enormným spôsobom. Potom vpravo, nepozrime sa na čísla, pozrime sa, ako vyzerá smerovanie grafu a vidíme príjmy tradičných telekom spoločností, ktoré klesajú v tom istom období. Takže vidíme, že to má e, dopad na telekom, povedzme, keď sa pozeráme len na SMS-ky, online správy naozaj rastú. neviem, kde mám ukázať, ako to mám urobiť. To isté platí pre média. Prvý graf ukazuje rast e, celkovej internetovej prevádzky meranej Cisco a vidíme trojnásobok údajov za 5 rokov. A veľmi významná časť týchto údajov sú videá, je video údaje. V spodnej časti vidíme keď si zoberieme len príklad predplatného video na požiadanie, tam máme Netflix, ktorý pre, má 60 až 70 predpokladaných e, príjmov do roku 2019, takže vidíme, že veľká časť e, premávky je online video a tam má veľký objem práve Netflix. Bože, kde je ten infračervený ukazovateľ? Aha, tam niekde, no. Dobre, takže toto všetko vytvára napätia a obavy, pokiaľ ide o rovnaké podmienky. E, tradičný telekom strácajú príjmy a niečo z toho nie je celkom spravodlivé, férové. A tento údaj tu, a ak budete mať ďalšie otázky, tak Scott môže na to odpovedať. Ale ak začneme regulovať nejakú časť tohto, hoci ktorú, ak sa snažíme vytvoriť rovnováhu medzi európskymi online službami a sieťovými službami, tak môžeme zmeniť celý obraz a nakloniť ho, povedzme, smerom k e, medzinárodným poskytovateľom OTT. Takže ak zmeníme nie, niektorú časť tohto obrazu, celý obraz sa zmení, takže debata o rovnakých podmienkach nie je len debatou o Európe, ale aj o Európe proti USA a celkovému celosvetovému poskytovaniu online nových služieb. Je to veľmi zložitá debata. Zdá sa, že Áno, tak. Venovali sme sa tomu, ako to vyzerá v Európe na tomto poli, mm, či je príchod týchto hráčov príležitosťou alebo hrozbou. Nie je to jednoznačné, určite tam vnímame aj isté silné stránky. Ak sa pozrieme napríklad na čísla Netflixu z predchádzajúcej priesvitky, vieme, aké výzvy to predstavuje, ak neexistuje jednotný trh. Ale niektoré um, zo silných stránok tkvejú v tom, že keď sa internet pohybuje viac k tomu, že vznikne internet veci a tak ďalej, tak sa zdá, že máme v rukách taký solidný základ, s ktorým sa dá už potom ďalej pracovať. Do budúcna to vyzerá teda, že sa táto oblasť môže ešte určite rozvinúť a to vo veľkej miere. Ak sa dostaneme na ďalšiu priesvitku, tak vám k tomu môžem ponúknuť aj určité príklady. Dobre, zdá sa, že sme sa posunuli. Uh, neviem, kde mám ukázať. Chcel by som sa ešte vrátiť. Zdá sa, že iba dopredu sa dá ísť. Chcem sa vrátiť dve, tri priesvitky dozadu. Ešte, poprosím. Ja to posúvam, či vy? Myslím si, že spoločne to posúvame. Ak to ešte posunieme, ešte jednu. Tej technologickej časti. Pri startupoch sme zistili, že zhruba, je ich registrovaných zhruba 2500. Pol, polovica z nich sú európske startupy. Aktivita, iniciatívy, myšlienky, inovácie v Európe sú, v rovna, sú rovnakého počtu ako v Spojených štátoch. Určite možno povedať, že dá sa tam pracovať ďalej, máme niečo v rukách a všetky startupové programy, koľko z nich budú investovať v nadchádzajúcich rokoch do analytiky veľkých dát. A naše údaje hovoria, že to bude až 60 až 70 Dobre, um, ďalšia priesvitka. Poďme k časti režimu OTT. Mnohé z OTT či vznikajúcich OTT vytvárajú zamestnanecké miesta, podporujú rast a mnohé z nich sú práve startupmi, ktoré, naraz, ktoré, ktoré sa rozvíjajú, ktoré rastú. Sú kľúčovou súčasťou pre rast a inovácie aj do budúcna. My sme to prevzali z jednej zo štúdií v Spojenom kráľovstve. Um, tam sa hovorí, že 1% scale-upov všetkých všetkých podnikov v Spojenom kráľovstve. 1% tvoria scale-upy, teda malé podniky, ktoré rýchlo narastajú a vy, tieto generujú 38% rastu a 68% zamestnaneckých miest. A to je len údaj za minulý rok v Spojenom kráľovstve. Rast, dôležitosť rastu um, startupov je obrovská minimálny štandard je 20-40-percentný rast ročne. Možno povedať, že Európa má veľa startupov, ale ešte nie dostatočný počet. Napríklad Skype a Spotify. Mnohé mnohé podniky na to, aby mohli rásť, aby mohli získať financovanie, tak sa museli presťahovať do e, Spojených štátov. A samozrejme ide aj o veľkosť trhu pre podnikateľský model takýchto spoločností. Pokiaľ ide o Spotify, inovujú, vytvárajú tu, ale museli sa presťahovať do Spojených štátov, pretože tam je ten trh väčší a rýchlejší. Netflix obrovský rast v Spojených štátoch, ale prišli do Európy a konkurencia v EÚ, um, vo hráči z EÚ často nemajú ten cezraničný obsah. Uh, Pokiaľ ide o prekažky, ako som povedal, tých startupov je pomerne dosť, to číslo je také isté ako v Spojených štátoch, ale často už dosahujú sklený strop. Prečo? Bariéry na najvyššej úrovni. A to z jednoduchého dôvodu. Komplexnosť, komplexnosť zriadovania podnikov v európskych krajinách, úprava DPH napríklad e, nová úprava má na nich vplyv od roku 2015. Táto nová úprava mala veci zlepšiť, ale zdá sa, že veci sa len zhoršili. Náklady na súlad je zvyčajne oveľa, sú oveľa vyššie pre malé a stredné podniky. Ukazuje sa to v každom z prieskumov. často tieto startupy trápi to, akým spôsobom naplňa súlad s existujúcou legislatívou. Podniky rastú, musia rásť, musia sa presunúť z krajiny do krajiny a v každej takejto spoločnosti existuje istý model údajov a digitálny obsah je ich produktom. Kľúčovou prekážkou je teda, že ich produkt nedokáže plynúť, sa nedokáže presúvať plynule bez prekážok po Európe. Keď chcete pôsobiť v nejakej krajine, musíte zriadiť prevádzkovať svoju činnosť v tejto krajine, čo sa zdá byť často problematické. Existuje unifikovaná legislatíva EÚ, ale interpretácia, implementácie často veci brzdí Máme tu geoblocking, ochranu údajov. Tieto všetky veci v zásade brzdia rýchlo rastúce spoločnosti, aby mohli presúvať e, svoje produkty z krajiny do krajiny. Potreb... Ďalej vidíte tam prístup ku kapitálu. Hovorili sme o tom, prečo sa stiahujú do Spojených štátov. Mm, jeden z dôvodov je, že rizikový kapitál je prístupnejší, až 5 krát prístupnejší v Spojených štátoch. Bankové úvery sa, sa zameriavajú na skore výnosy a tak ďalej, ale k tomu sa ešte samozrejme vrátime. Je to kritická vec, pokiaľ ide o kultúru financovania, no a uh, Ďalším problémom ide o kapitálové trhy. V Spojených štátoch vládne lepšia koordinácia, často možno presunúť väčšie financovanie rýchlejšie, kdežto predsa len v Európe je väčšia segregácia a je to je fajn, keď Spotify a Skype sa môžu presťahovať do Spojených štátov, ale predsa len, um, pokiaľ ide o Európu, výnosy, ktoré vyplývajú zo scalingu v Európe, sa často um, preinvestovávajú v Európe. Ale ak sa spoločnosť odsťahuje do Spojených štátov, tak ehm, k preinvestovaniu potom už nedôjde. A odozdávam teraz kolegyni. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu priesvitku poprosím. Vypočuli ste si už eh, zo pár horizontálnych problémov, ktorým čelia tieto podniky, keď investujú v Európe. Ja sa teraz vrátim k tomu, mm, čo nazývame rovnakými podmienkami pre všetkých. Level playing field. Um, Určite to nie je tá najložitejšia otázka, ktorej sme sa venovali, ale chceli sme riešiť všetky tieto otázky, chceli sme si ich analyzovať v horizontálnom aj vertikálnom reťazci. Otázka. Či vôbec existuje v hodnotovom reťazci um, rovnaké podmienky pre všetkých? My sa domnievame, že táto otázka už bola predmetom riešenia e, do istej miery, alebo Možno riešiť túto otázku v kontexte existujúcich pravidiel. Tu hovorím najmä o akýchkoľvek problémoch, ktoré môžu vzniknúť v prípade medzi eh, prepojení medzi telekomom a netradičnými hráčmi. Myslíme si, že tam ten problém ale netkvie, ale existujú problémy s konzistentnosťou um, v súvislosti s tzv. manažovanými službami a službami OTT. A je to vzhľadom na prekryvanie odvetvovej legislatívy, ktorá funguje paralelne s úpravou, ktorá sa uplatňuje na služby informačnej spoločnosti. Pokúsili sme sa v našej štúdii e, vykonať isté porovnanie Hovorili sme o rozdielnosti pravidel, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, bezpečnosť a poplatky, ktoré sa týkajú tzv. manažovaných služieb, teda tých tradičných telefonických služieb v porovnaní so službami netradičných hráčov na jednej úrovni môžete povedať, že to spôsobí zmetok pre spotrebiteľov a že to a môže to spôsobiť aj isté narušenia, ale vo všeobecnosti tieto otázky nie sú až tak závažné, ako napríklad to, že neexistuje kompaktný jednotný trh. Ďalšia vec je, že predtým, um, predtým išlo skôr o konkurenciu medzi OTT a telekomunikačnými hráčmi, kdežto teraz sa, teraz sa tá konkurencia posúva skôr, skôr smerom dole e, po reťazci. Ide, ide o iné platformy, distribúcia, marketing a tak ďalej. K tomu sa ešte vrátime. Poprosím ďalší slajd. Európa je fragmentovaná na horizontálnej aj vertikálnej úrovni. Ak to porovnáme so Spojenými štátmi, pozrime sa na to. Ponúkame dva príklady, o ktoré ďalej diskutujeme v našom materiáli. Poprvé, súkromie, privacy. Je rozdiel v prístupe, pokiaľ ide o ochranu súkromia medzi EÚ a USA. V EÚ je súkrom považované za dôležité právo spotrebiteľa. Nie je tomu tak v USA. Existujú ďalšie komplikácie v rámci EÚ, pretože existuje prekrytie medzi, medzi rozličnými smernicami, ktoré sa touto otázkou zaoberajú. Možno, vše, možno všeobecne povedať, že USA má trošku možno nie až tak náročne nastavené pravidla, ale má svoje vlastné problémy s fragmentáciou. Skot o tom môže potom ešte pohovoriť. A tá, táto fragmentácia v Spojených štátoch súvisí skôr s fragmentáciou ro, medzi rozličnými odvetviami. Neznamená to, že problémy v USA nie sú, ale majú iné svoje problémy. Možno to vo všeobecnosti vnímať tak, že ten americký systém možno nie je až tak prísne nastavený. Zdaňovanie, ďalší príklad. Máme spoločné pravidlá pre DPH v EÚ, vládnu však medzi členskými štátmi v tomto smere rozdiely. Bas už e, uviedol, že sú tu isté komplikácie, ktoré vznikli v nadväznosti na vrácanie DPH, e, to, že sa to teraz rieši v krajine určenia namiesto krajiny pôvodu. DPH sadzby sú pomerne vysoké v EÚ, asi 20 Sú tu aj isté anomálie medzi tým, ako e, ako, ako je to s, kraj, s, so spoločnosťami z EÚ a mimo EÚ. Skot sa, Scott sa k tomu samozrejme môže ešte vrátiť, ak budete mať otázky. Zdá sa však, že sú tu dva hlavné rozdiely. Prvý tkvie v tom, že celková úroveň DPH je v USA nižšia a e, pokiaľ ide o online nákupy, mm, bola zavedená výnimka, pokiaľ ide o obchodnú daň, dočasná výnimka, čiže americké firmy budú mať výhodu, keď sa budú snažiť um, expandovať na svojom trhu v porovnaní s európskymi. Ďalší slajd. Takže vie sa, že je tu istý problém, je tu snaha veci posúvať dopredu, Parlament eh, vydal uznesenia v roku 2013, pokiaľ ide o kompletizáciu digitálne jednotného trhu. bolo pripravených nesmierne veľa štúdí pre, pre výbor IMCO, napríklad um, Smart Single Market Regulation, um, ďalšie štúdie ohľadne jednotného trhu. Kolegovia k tomu môžu podhovoriť podrobnejšie. Nezabúdajme na závery Európskej rady z roku 2013, ktoré volali po finalizácii digitálneho trhu do roku 2015. V máji tohto roku komisia zverejnila stratégiu pre digitálny jednotný trh. Výbor na teraz skúma podrobne túto stratégiu. Rada vydala v júni aj závery. Takže určite deje, veci sa dejú a snaha je Dovolte trošku histórie. Ako vidíte na diagrame, zrejme si to nemôžete prečítať podrobne, ale v strede sa hovorí fragmentované digitálne trhy. Sú tam aj ďalšie záležitosti, ako napríklad chýbajúca interoperabilita, narastajúca počítačová kriminalita, nízka dôvera, všetko veľmi známe otázky, ale čísel, ale nepochádza to z stratégie komisie, pochádza to z agendy pre Európu, ktorá bola zverejnená v roku 2010. Takže otázka znie, ako ďaleko sme sa dopracovali. Sme málo ambiciózni, či nemáme predstavivosť, alebo to jednoducho znamená, že ide o komplexné, ťažké otázky, ktoré nie je ľahké vyriešiť. Ďalšia priesvitka Otázka. Naplní stratégia komisie očakávania? Myslíme si, že stratégia ide správnym smerom. Je dôležité eh, túto stratégiu rozpracovať, pracovať na nej. Otázky však zostávajú. Prvá otázka. Ako ďaleko sa dostaneme v porovnaní s prvou už existujúcou agendou z roku 2010. Existuje niekoľko tém, ktoré sa opakujú. Ide napríklad o copyright, práva spotrebiteľa, správanie údajov, teda tie isté veci. Sú nové kroky lepšie? Podarí sa im dopracovať sa k digitálnemu jednotnému trhu? Sú tu aj politické kroky. Napríklad zavadzanie novej legislatívy, štúdie k rozličným témam. Ale kedy môžeme očakávať výsledky a ako zmeriame výsledky? Ďalšia otázka. Riešia sa vôbec všetky otázky? A opäť, keď sa pozrieme na jeden z ďalších cieľov, ktorý bol v agende z roku 2010, tak cieľom bolo, cieľom bolo aj dobré širokopásmové internetové prepojenie Išlo, išlo o zlepšenie konektivity, ale pokrok bol dosiahnutý najmä v mobilnej konektivite, ktorej toľko pozornosti v staršej agende, ktoré nebolo venované toľko pozornosti. Ľudia potrebujú mať prístup k platformám, pokiaľ ide o internetové prostredie. Mobilné prostredie je dôležitou platformou otázka je, či je to dostatočne pokryté. Bás hovorila aj o financovaní, e, pokiaľ ide o tieto podniky v Európe. Nehovorí sa tam o tom konkrétne v novej stratégii, hovorí sa o iniciatívy kapitálovej únie. Je to dostatočné? Ideme, zachádzame dostatočne ďaleko pri riešení. Otázka číslo 3. E, bude riešiť stratégia aj kľúčové pre, prekažky, fragmentačné prekažky. Jedno je isté, opatrenia navrhnuté na zjednodušenie systému DPH sú vítané, ale sú tam aj iné opatrenia, ktoré podľa nás môžu skôr skomplikovať, než jednodušiť systém. Ide o potenciálne rozšírenie sektorálnych pravidiel pri audiovizuálnych službách alebo elektronické súkromie i privacy Ide ďalej aj o diskusiu o um, obmedzení mm, zodpovednosti prostredníkov. Teda musíte zobrať do úvahy potreby spotrebiteľa, ale ako, ako riešime, ako budeme odhadovať e, náklady pre, pod, pre malé a stredné podniky. V neposlednom rade. Udeje sa to všetko na čas? mnoho, mnoho čiastkových návrhov v balíčku sa spoliehajú na, legislát, spolieha na legislatívu. Ale nás všetkých zaujíma účinok, výsledok. Kedy pocítime, kedy pocítime v skutočnosti účinky a výsledky. Ďalšia priesvitka. Takto vyzerali naše úvodné odporúčania ktoré by sa možno mohli zvážiť na účely posilnenia európskeho digitálneho ekosystému. Poprvé, ide o posilnenie um, európskeho um, online prostredia pre startupy. Treba príjmať opatrenia na to, aby bol kapitál k dispozícii pre onlineové startupy a to platí najmä v prípade kapitálovej únie. Ďalšie um, je možné, aby, aby zákon o bankrote eh, bol viac v súlade a možno bol viac naklonený podnikom a nebol tak, tak prísny pre startupy v EÚ. Hovorili sme aj o nedostatočnom zacielení na mobilnú konektivitu. Možno urobiť viac v prípade mobilných služieb. Ďalej a ešte Baz môže o tom hovoriť, ak budete mať záujem. Boli sme svetkami možno neželaných eh, alebo neumyselných účinkov um, ehm, DPH. Môžeme zaviesť nejaké zaťažové testy dosahu, dosahu um, nariadení a regulácie predtým, než sa zavede stratégia. Po druhé, posilnenie cezhraničného prístupu k digitálnemu obsahu, vrátanie e, európskych diel. My sme si všimli, že dopyt je ešte väčším zdrojom problémov, než, e, než e, ponuka. Čiže nejde o to, čo ľudia majú dispozícii, ale či to využívajú. Boli sme svedkami aj toho, že video a obsah je hlavným motorom, pokiaľ ide o využívanie. Môžeme byť teda ambicioznejší a lepšie napojiť opatrenia, ktoré majú riešiť otázku obsahu, teda opatrenia, ktoré majú riešiť audiovizuálnu, politiku audiovizuálnych médií, teda mám na mysli copyright a geoblocking. Takisto vieme, že existuje aj e, otázka rozšírenia rozsahu smernice o audiovizuálnych médiách pre účely lepšej distribúcie európskych diel. Rozmýšľali sme, že či je toto ten správny mechanizmus a či je to aj schodné. Takže ďalšiu priesvitku. Here are the recommendations that we've considered around the Tu sú odporúčania, ktoré sme zvažovali Nazveme to ako vyrovnávanie úrovne digitálneho hracieho poľa v EÚ. Je to dôležité takto to nazvať a prioritou je vôbec získať toto hracie pole. A keď sa k tomuto dopracujeme, tak by sme potom mali riešiť jednotlivých hráčov. Druhá vec je, ktoré hracie pole sa pokúšame zjednotiť No a tu práve si treba uvedomiť, že definície zohrávajú dôležitú úlohu. Dnes sa často stretávame s tým, že definície, ako napríklad definícia elektronických komunikačných služieb, popisuje, ako sú služby dodávané z technologického hľadiska a takto, taktiež ako sa za nich platí. Ale na čo by sme sa mali zameriavať, je to, ako tieto služby vnímajú zákazníci. To je jediný spôsob, e, ktorý nám umožní toto riešiť aj v budúcnosti. Takže to managed lomeno OTT je podľa nás nepomáha. Takisto ako to rozdelenie na tradičné versus digitálne e, bude stále menej a menej napomocné, pretože celé hospodárstvo časom bude digitálne. Čiže by sme sa nemali zameriavať na to, akým spôsobom sú tie obsahy dodávané. A v rovnakom duchu by sme navrhovali E, zohľadniť potenciálne náklady a výnosy horizontálneho prístoru. Napríklad v prípade oblasti ako je ochrana spotrebiteľov, súkromie, bezpečnosť. A uvidíme, nakoľko je možné toto dosiahnuť e, v rámci plnej harmonizácie unijných pravidiel. Opäť toto treba zvážiť, treba na tom ďalej pracovať a zamýšľať sa. Pokiaľ bude možné vytvoriť horizontálnejší prístup, tak tiež by malo byť možné redukovať rámec existujúcich právnych predpisov, napríklad Európskeho rámca pre elektronické komunikácie. Ten by sa mohol zredukovať jednoducho na konektivitu pokiaľ sa tie služby budú riešiť v rámci horizontálnych prostriedkov. Taktiež tu hovoríme o zjednodušení režimu DPH v EÚ tým, že sa uplatní práh a budeme tiež riešiť výnimky e, pre tretie krajiny. Ďalší problém, pre, veľmi dôležitý problém pre malé a stredné podniky sa týka zložitosti pravidiel v oblasti ochrany údajov, bezpečnosti a tak ďalej. Takže je naozaj potrebné riešiť e, právne predpisy v oblasti ochrany údajov, aby sa zjemnili tieto dopady. Avšak máme tu isté benefity dobrých horizontálnych opatrení. Preto navrhujeme stiahnutie niektorých či všetkých opatrení smernice o elektronickom súkromí, pokiaľ tie horizontálne opatrenia budú dostatočné a budú dostatočne riešiť relevantné situácie. Ďalšia vec, smernica NIS je dôležité obezpečiť sa, že tie e, ustanovenia neškodia alebo nie sú nepraktické pre online služby vrátane startupov. Ďalej treba zvažovať náklady voči výhodám v prípade akýchkoľvek návrhov obmedzovania. Prvé, ako sa takéto opatrenia uložia, je naozaj vždy potrebné si, si zvážiť náklady. A potom ešte posledná vec, nastaviť nové opatrenia, ktoré nahradia e, ustanovenia Safe Harbor, ktoré už neplatia. Toto je posledných pár odporúčení. Hovorili sme o tom, čo vyplýva z takýchto ustanovení. Digitálne služby sú charakterizované dynamickými trhmi a vytvárajú a kreatívnou deštrukciou Avšak existujú obavy o moci vedúcich platformiem, pokiaľ ide o distribúciu propagácie. Myslíme si, že je tu potrebné túto oblasť skúmať ďalej, aby sme objasnili, ako fungujú tieto platformy. Zaznamenali sme, že mnoho členských štátov má vlastné právne predpisy, ktoré sa týkajú férových obchodných zmluv. Toto sa na európskej úrovni nenachádza a členské štáty preto využívajú tieto právne predpisy, aby riešili problémy v online priestore. Takže tento výskum by sa mal zamerať na to, ako sa tieto opatrenia využívajú a či by to bola sľubná cesta na riešenie niektorých takýchto sporov. Pretože tie určite budú vznikať ďalej. No a posledné odporúčanie. Vieme, že prenosnosť údajov je kľúčovým problémom pri udržiavaní konkurencieschopných digitálnych služieb, napríklad cloud computingu. Už teraz existujú ustanovenia v GDPR, ktoré sa týkajú prenosnosti údajov a tie sú dôležité. Opäť e, navrhujeme, že je potrebné zvážiť náklady a výnosy implementácie riešení. Takže nemalo by to existovať len na papieri, ale aj v praxi. No a ako toto obhájiť je prostredníctvom komerčnej normalizácie formátov údajov. Takže toľko k odporúčania. Mám poslednú presvitku, pokiaľ by ste na ňu prosím mohli prejsť. Aký je potenciálny dopad týchto odporúčaní? Štúdia London Economics, ktorá je vypracovávaná a to dobre chápem, pre váš výbor sa týka strednodobého hodnotenia, redukovania nákladov a bariér pre podniky na jednotnom trhu. Hovorí o tom, že je potrebné riešiť ochranu spotrebiteľov, otázku dôvery a bezpečia a taktiež vytvárať správne normy na podporu cloud computingu, ktoré by boli prínosné pre Európu a prinašali by vyše 200 miliard eur ročne. Naopak, E, zlikvidovanie roamingových poplatkov e, predstavuje e, sumu 5 miliard rokov. Čiže toto sú ukážky toho, čo ešte treba urobiť a čo by sa tým dalo dosiahnuť. Ďakujem. To je veľa peňazí. We've got about 15 minutes. Máme asi 15 minút na otázky. Takže ja by som rada spracovala zoznam rečníkov a potom začneme. Takže chce sa niekto prihlásiť o slovo? Nech sa páči. Pán Štefanec, pán Živan. Dobre. Ďakujem. Pokúsim sa povedať to rýchlo. Ďakujem za štúdiu, je zaujímavá. Neviem, či ste nám povedali niečo, čo sme nevedeli. No moja otázka je jednoduchá. Prečo potrebujeme ten vyrovn- to vyrovnané hracie pole? Naozaj principiálne tomu nerozumiem a myslím, že to je práve ten problém, prečo Európa nie je schopná vytvárať veľké podniky v tejto oblasti. Len v Spojenom kráľovstve sú medzinárodné a miestne over-the-top podniky Amazon Prime, Netflix, BBC platforma a tak ďalej. Tieto všetky sú úspešné a navzájom sú konkurencieschopné. Takže moja otázka znie, e, prečo potrebujeme vyrovnať toto hracie pole? A druhá vec, keď hovoríte o daniach a špeciálne o DPH, v prípade výnimiek pre tretie krajiny, čo tým myslíte? Chcete, aby to bolo pre spotrebiteľov drahšie? To tým myslíte? Lisa. Lisa? So, thank you very much. Ďakujem za slovo. Bolo to veľmi zaujímavé. a získali sme veľa informácií, ktoré potrebujeme na našu každodennú prácu v parlamente. Hovorili ste o tom, že existuje približne 2500 startupov v tejto oblasti v Európe. Viete, koľko európskych startupov je v Amerike, v Spojených štátoch v dnešnej dobe? Pretože ja som počula číslo, že okolo 500 startupov z Francúzska je v Silicon Valley. Je dobré, že sú tam. Našťastie sú tam, pretože sa tam môžu rozvíjať a vytvárať nové formy podnikania. Avšak myslíte si, že by bolo možné prilákať európskych podnikateľov, aby sa z Ameriky vrátili naspäť do Európy? Ivan? Thank you, Madam Chair. Thanks for... Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem za štúdiu. Hovorili ste, že je tu zásadný rozdiel medzi normami ochrany spotrebiteľov medzi EÚ a Spojenými štátmi a mňa by zaujímalo, zaujímali nejaké podrobnosti na túto tému. Aký je ten najväčší rozdiel medzi trhmi EÚ a USA? Filip? Ďakujem. Taktiež som trochu zmetený z toho, čo sme e, tu počuli a v hĺbke duše neviem si vysvetliť, čo je to hlavné posolstvo, ktoré ste nám odovzdali. Ja si kladiem tú istú otázku ako vy. Prečo, keď sme Európania, máme 20-25 rokov a máme podnikateľského ducha, prečo odchádzame pracovať do Silicon Valley a prečo nemôžeme nájsť funkčnú sieť v Európe? Čo mi podľa vás chyba? Okay. I, I... Myslím, že to bola vynikajúca prezentácia a naozaj sa venujem mnohým oblastiam. Niektoré patria pod iné výbory, takže moja prvá praktická otázka. Predstavíte to aj na ITRE, LIBE a JURY? najmä pokiaľ ide o otázku voľného pohybu údajov. Musíme byť naozaj veľmi opatrní a neurozprávať sa v Európe. Tento rok 13 podnikov prekročilo mieru miliardy, keď došlo k ich hodnoteniu. Digital bol minulý týždeň poredaný za 5,9 miliard amerických dolárov. To je naozaj, to sú veľké čísla. Oni predali svoju firmu do amerického konglomerátu, avšak povedali, že sídlo im ostane v Európe, pretože povedali, že Európa je podľa nich vzrušujúce miesto, kde vznikajú vzrušujúce obsahy, takže e, nehovorme iba zlé veci, E, áno, je pravda, že to musíme zjednodušiť pre startupy, ale pozrieme sa aj, e, kde to funguje dobre. Máme úžasné príklady ako BlaBlaCars a tak ďalej. Tie vznikli tu v Európe a, a fungujú veľmi dobre. Naozaj sa mi páčila prísvitka číslo 9. Tie e, pre, prekažky na vysokej úrovni. A ja by som sa chcela opýtať na to, ktoré z nich spôsobovali najväčšie problémy No myslím, že tá posledná priesvitka, kde ste hovorili o potrebe nemať prístup k, ku a k údajom, ktorý by e, stal 900 miliard ročne a ktorý by e, iba obhajoval e, myšlienku pevnosti Európy, tak na to sa musíme naozaj zameriavať. 200 miliard ročne pre európske hospodárstvo je niečo, čo by stálo za naše úsilie. Kathleen sa hlási o slovo. Prepačte, počúvala som pri prejav Davida Camerona, takže trochu meškam. Avšak ja by som sa chcela opýtať o Safe Harbor. Aké sú podľa vás výstupy rozhodnutia, ktoré bolo prijaté minulý týždeň? E, minulý týždeň bolo pár ľudí od nás v, vo Washingtone Takže by som sa vás chcela pýtať, ako vnímate vy túto situáciu. Taktiež sme navštívili v lete Silicon Valley, bola to fascinujúca návšteva, je to naozaj komplikované, tie dôvody, prečo ľudia chcú robiť niektoré veci na niektorých miestach. Samozrejme, je to vždy e, závislé od individuálneho rozhodnutia, avšak tá atmosféra, ktorá tam vládla, bola veľmi intenzívna a predsedajúca hovorila napríklad o Stanforde, ktorý bol zásadný pre to, čo sa deje. Univerzity v tomto majú tiež veľkú úlohu v prípade výskumu. Prepašte, že som tu nemohla byť, ale zaujímalo by ma teda, ako aká je situácia vo výskume na, e, v univerzitách a pokiaľ máte nejaký text aj o data miningu, to by som bola ďačná, ale najmä mimoriadne ma zaujíma teraz ten Safe Harbor. Mikrofón poprosíme. Okay, I'll, uh, I'll start on a couple. Uh, the, uh, the, the first one... V prvom rade sa budem venovať otázke toho, prečo vyrovnávať to hracie pole na jednej strane súhlasím s tým, čo ste hovorili. Všetky štúdie ukazujú, že oveľa viac e, e, hodnot vyplýva z využívania online služieb než z ich výroby. Čiže pokiaľ ide o hospodárske benefity, samozrejme prvý, prvý, prvou výhodou je využívanie zo strany spotrebiteľov ako aj podnikov. Na druhej strane myslím si, že na veľa otázok zodpovedala aj predsedajúca. Mohli by sme sa venovať aj využívaniu, aj produkcii. A keďže máme nedostatočné výsledky kvôli fragmentácii, tak by sme sa mohli venovať aj práve tomuto problému a riešiť ho naraz. Čiže myslím, že sa môžeme sústrediť na stimuláciu využívania a riešiť teda obidve veci naraz. Hovorili ste o daniach a DPH. Toto nie je štúdia, ktorá sa venuje DPH. Avšak veci, na ktoré sme sa zameriavali, sú viditeľné aj v návrhu komisie o kapitálovej únii. Sú tu isté jednotné Prahy, niektoré malé a stredné podniky e, môžu mať výnimky z DPH. A pokiaľ ide o startupy, možno práve takéto riešenie by eliminovalo niektoré z prekážok, ktorým čelia. Ešte by som sa teda vrátil k tomu Safe Harbor. V tejto oblasti som sa angažoval. Riešili sme teda e, nelegálne odpočúvanie zo strany NSA počas Bushovej administratívy. Je to oblasť, ktorá mi leží na srdci. Čo však často e, prehliadame v rozsudkoch súdu je, že to nie je normálne súkromie, e, komerčné súkromie spotrebiteľa. To je jedna vec. A takéto odpočúvanie pre účely národnej bezpečnosti, to je niečo iné. Vyplýva z toho niečo iné. A preto si myslím, že bude naozaj zložité toto vyriešiť. Pokiaľ e, spoločnosti USA mohli, mali možnosť podpísať zmluvu a povedať, že E, nechcú sa účastniť, tak by aj tak zrejme boli nútené. E, no a e, so zákonom o Spojených štátoch by im vyplývalo, že nemôžu informovať európske spoločnosti o tom, že tak robia, čiže naozaj správne hľadiska si neviem predstaviť, ako by toto mohlo byť naformulované. Uh, Pokiaľ ide o súkromie, tak o tom môžem hovoriť, ale pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, tak to radšej dám slovo kolegovi. Ja začnem jednou z tých posledných otázok. Že si nehovoríme iba o tých negatívnych veciach a ja som hovoril o tom, koľko je európskych startupov v Spojených štátoch. Napísal som to aj do správy. Ekosystém startupov v Európe naozaj e, sa rozrastá, prekvitá, deje sa toho naozaj veľmi veľa. Pred 5 rokmi vznikal jeden či dva startupy denne, dnes je to 50 až 60 startupov denne, čiže je tu veľa kreativity, veľmi veľa činností a veľa z nich prichádza od malých hráčov v Európe začalo to v roku 2009 a stále to rastie. A keď sa pozriete na niektoré miesta v Berlíne či v Londýne, tak tam zaznamenáte rovnakú atmosféru, akú ste spomínali, že existuje v Silicon Valley. Čiže startupy tam sú a sú vynikajúce. Druhá vec, s tým súhlasím, je tá technologická stránka. Veľa európskych startupov má technologické návrhy a technológia je kľúčová, pretože do toho ľudia chcú investovať, to robí rozdiel. Čiže ten štartovací bod je vynikajúci a problém a prečo startupy odchádzajú do Spojených štátov je preto, že tam je jednoduchšie experimentovať, je tam samozrejme väčší trh a je tu tiež ten aspekt možnosti testovať výrobky vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu oveľa jednoduchšie ako v Európe. Čiže tí, ktorí chcú rásť a chcú rásť rýchlo, tak pre nich je to stále dôležité miesto, to je Spojené štáty. A myslím, že to tak aj ostane a my by sme sa mali pokúsiť z Európy vytvoriť tiež takéto miesto. Začína sa to meniť, ale napríklad tam je 5 krát viac rizikového kapitálu v Spojených štátoch. My pritom v Európe sedíme na hrbe peňazí, ktoré sa nevyužívajú efektívne. Našou najväčšou výzvou, pre ktorú stojíme, je čas. Google kúpil polovicu robotického oddelenia od univerzity eh, v rámci práce na IoT, Internet of Things, Internet veci. Prečo sa to nedieje v Európe? Vieme, že IoT bude tá nová voľna a máme naozaj všetky prostriedky na to, aby sme boli kľúčovým hráčom v tejto oblasti, treba na tom len pracovať. Čiže tla, eh, pardon, čas je kľúčový. Hovoril som o tých startupoch, Silicon Valley a teraz ešte cloud. Keď ste startup podnik a myslíte si, že máte zaujímavý inovatívny návrh a chcete rásť a byť serióznym hráčom na trhu, tak je vtipné, že po roku e, zistíte, že ste dátovou spoločnosťou Tesla je dátová spoločnosť, nemá nič dočinenia s autami. Čiže keď sa nedajú presúvať údaje z jednej krajiny do druhej, tak vieme, že to je obrovský problém. A nedá sa to vyriešiť len tým, že zmeníme pár vecí a budeme čakať do roku 2017, kým niečo vstúpi do platnosti, kým niektoré právne predpisy vstúpia do platnosti. Musíme to začať riešiť teraz pretože my teraz žijeme túto éru, tento trend vývoja. Takže čas je skutočne kľúčovou, kľúčovou vecou, rozhodujúcim aspektom. Potom niečo bolo, myslím, o DPH, ale nenapísal som si to, lebo mi Perovi povedalo. Takže tu by som skončil. Len stručná poznámka, ktorá súvisí s OTT. Skôr ako začneš, chcem poprosiť Andreasa, Dietra a tých ďalších, či máte tú otázku, sa by ste sa dohodli? Áno, ďakujem, Vicky. Priamo to súvisí s tým, čo sa pýtal Filip. Tieto zistenia doteraz neboli revolučné, takže kde nesúhlasíte s návrhom komisie, pokiaľ ide o digi- stratégiu digitálneho jednotného trhu? Ja som to tam nenašiel, takže po- všetko podporujete? A ak s ničím, ak so všetkým súhlasíte, tak sa chcem spýtať, že či je ešte niečo, čo si myslíte, že by sa malo spraviť navyše. E, dúfam, že mi budete môcť odpovedať na tieto otázky. Teraz Dita, nech sa páči. Ďakujem, Vicky. Chcem sa poďakovať za túto štúdiu, ako aj za dnešnú prezentáciu. Súhlasím s Andreasom v tom, že súhlasíme s vašimi závermi a potom je tu tá cesta dopredu. Tam zaznelo veľa otázok, o ktorých vieme samozrejme. A tiež súhlasíme, že ak máme veci spraviť na čas, tak je to zložité v EÚ. Náš legislatívny proces je dlhý, časovo náročný. Tak ako to chcete urobiť? Ako chcete zrealizovať tie kľúčové veci? Veľmi sa mi páčia vaše odporúčania, ktoré tam boli pri službách, pretože naozaj to musíme definovať tak, ako to vnímajú klienti a nie podľa technologického mechanizmu použitého. To bola veľmi zaujímavá otázka pri tom financovaní. To znamená regulácia tých cieľov a zásad trhu a nemusíme sa snažiť regulovať prostriedky, Mohli by ste snáď toto troška ešte rozvinúť, rozpracovať? Ďakujem. Ďakujem. Tá prvá otázka, ktorú budeme riešiť je, a na ktorú odpovieme, je to, či súhlasíme so všetkým v skutačne, súčasnej stratégii k digitálnemu jednotnému trhu tam nie je veľa, s čím by sme nemohli súhlasiť, ale máme tri pripomienky. Jedna je, že sa nám to nejaví dostatočne ambiciozne vo viacerých aspektoch a sem patrí napríklad riešenie ochrany spotrebiteľov, ako aj otázka súkromia, riešenie súkromia. Sú tu určité oblasti, kde máme otázky, že či sú to pravidlá, ktoré umožňujú viac jednotného trhu. Vieme to riešiť cez úplnú harmonizáciu alebo cez zapojenie nejakých inštitucionálnych dôsledkov. Na to nevieme odpovedať bez štúdie, samozrejme, ale nezdá sa, že je tam ambícia i s týmto smerom, že by tá bola v tej stratégii. To je jedna vec. Druhá vec sú ďalšie oblasti, kde sme si kladli otázku, že či náklady pre MSP boli zohľadnené v plnej miere. Boli tam určité veci, napríklad potenciálne rozšírenie smernice AVMS, e, smernice o súkromí, ochrane súkromia, alebo zmena, novelizácia práv pri e, zodpovednosti sprostredkovateľov. A tu by sme povedali, áno, treba zohľadniť pohľad spotrebiteľa, ale treba zobrať do úvahy aj náklady, ktoré to predstavuje najmä pre menších hráčov, keď majú splňať takéto rozšírené požiadavky. A je to vôbec vykonateľné? Takže my by sme povedali, že ako môžeme znížiť odvetvové pravidlá a nie ako ich ďalej rozširovať. A nakoniec ešte tu niečo chýba, niečo tam chýba a to sú ciele. Mnoho z tých plánov vychádza ako keby z toho, že kedy sa urobia štúdie alebo kedy sa príde s e, legislatívou, ale to nie je zaujímavé. Zaujímavé je, kedy budeme mať efektívny digitálny jednotný trh a ja viem, že boli určité ciele volakedy a matrice a môžete povedať, dosiahneme ich, čo treba urobiť na to, aby sme to dosiahli a podobne. Alebo aby sme to mohli hodnotiť. A mne sa nezdá, že by to bolo dosť dobre rozpracované v stratégii DMS. Kam poj- Takže vôbec nevieme napríklad, kde pôjdeme do roku 2020, aká je matrica. Vieme, či sme to dosiahli a potom nám chýbajú aj finančné aspekty, pravidlá pre bankroty a podobne. To je veľmi dôležité pre MSP a nie je to súčasťou DMS. Takže myslím si, že sú tu také širšie um, otázky, ktoré by bolo treba ešte doriešiť ak by som mohol do toho vstúpiť, tak súhlasím s väčšinou tých vyjadrení, takmer všetkými, pokiaľ ide o DSM, tak najväčšia otázka je to, tie špecifika. Je to ťažké ešte kritizovať, pretože tam nie sú tie špecifika, aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. Ja nehaním komisiu. Myslím si, že takáto analýza by sa mala urobiť už pred 4-5 rokmi, takže teraz skôr len dobiehame ale je niekoľko oblastí, kde by som si myslel, že DMSM nerieši niektoré veci tak, ako by mala. Napríklad geoblocking, autorské práva, autovizuálna politika sú tri rôzne veci v troch rôznych oblastiach kde, digitálneho jednotného trhu. A to tam nie je dostatočne viditeľné. To hovoríme aj v odporúčaniach a iste ste počuli, že som povedal, že stále mám pocit, že sa nevenuje dosť pozornosti produkcii a distribúcii audiovizuálnych médií v Európe. A to je tiež zásadné, ako napríklad pre otázku širokopásmového take-upu a podobne. Vieme, že my vydávame, vyrábame dvakrát toľko filmov ako Hollywood, ale pritom uh, Ehm, príjmy z nich predstavujú len 25 príjmov z kinách voči Hollywoodu. Naše filmy sa vyrábajú bez medzinárodného marketingového plánu. Veľká väčšina európskej produkcie, 7 osmin, je určená len pre distribúciu v jednej krajine a to odráža tento fakt, že máme národné dotácie, ktoré prevyšujú európsku úroveň. Takže spoločný prístup k tomuto e, nielen z hľadiska cezhraničných audiovizuálnych služieb, ale celkovej produkcie a distribúcie by bol užitočný. Pokiaľ ide všeobecne o nástroj, tak DSM treba vidieť nielen v izolácii od ďalších špecifických oblastí. Máme napríklad e, úniu kapitálových trhov a potom sa tu hovorí aj o vytváraní jednotného trhu. Takže keď hovoríme o pravidlách pre bankroty, tak tie sa týka, objavujú aj v tých ostatných nástrojoch, unii kapitálových trhoch a, a, a skvalitnení jednotného trhu. Takže je to dôležitý aspekt, na ktorý sa často za, e, e, zabúda. V startupovej kultúre je dôležité tá schopnosť dokázať zlyhať a e, schopnosť využiť e, prostriedky na rôzne ďalšie účely a pritom vieme, že tieto rôzne pravidlá jednotlivých štátov pre takúto situáciu majú asi negatívny dopad. Takže ja neviem, či sa už robili nejaké konzultácie alebo vážna analýza v tejto oblasti. Je to, myslím si, vec, ktorá vysí vo vzduchu roky, rokuca a už treba niečo spraviť. Ďakujem. Ja viem, že by sme mohli ešte hodiny a hodiny pokračovať je to veľmi podrobná prezentácia s mnohými odporúčaniami pre nás. Máme sa nad čím zamyslieť. Ja viem, že pripravujete ešte oveľa obsažnejšiu správu. Je veľmi dobré, že tam máte aj ten digitálny obsah, že hovoríte E, o paneurópskom obsahu nesmieme zabúdať na rozmanitosť na národnej úrovni. Keď bude celá správa k dispozícii, tak pripomeniem poslancom, že je hotová. Myslím si, že to je veľmi užitočná práca a pomohla by práci nielen nášmu výboru, ale aj ostatným výborom. Takže ďakujem veľmi pekne za e, to, čo ste pripravili. Sorry, the next item on the agenda. Ďalším bodom programu je výmena názorov na pozmenujúce návrhy pre e, obchodné nekalé obchodné praktiky v potravinových reťazcoch, dodavateľských reťazcov potravín. Je to správa pána Jackieviča. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowne koleżanki. Ďakujem za slovo, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Szanowne koleżanki, koledzy, przede wszystkim... V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým poslankyňam, poslancom, ktoré, ktorí vypracovali pozmeňovacie návrhy o nekalých podnikateľských praktikách. Bolo 272 pozmeňovacích návrhov, čo znamená, že téma e, týchto nekalých praktík je veľmi zaujímavá. Prečo je táto správa dôležitá? chcem na úvod pár vecí povedať. Podnikateľský priestor zamestnáva 47 miliónov zamestnancov v celej EÚ, čo je vyše 99 99% je z toho malých či stredných podnikov, či dokonca mikropodnikov, čiže rodinných firiem. A práve tieto malé firmy sú mimoriadne citlivé na zneužívanie e, voči nekalým praktikám, ktoré vznikajú vo viacerých e, štátoch EÚ e, a v rôznych formách a rôznych podobách. Chcel by som povedať, že základným prínosom mojej správy sú tri otázky. Poprvé, všeobecne panujúce stanovisko, že nekalé praktiky sú problémom, ktorý bráni e, riadnemu fungovaniu podnikateľského reťazca. Po druhé, je potrebné prijať a doteraz existujúce spôsoby boja proti nekalému podnikaniu, alebo teda e, konštatovanie, že sú krokom správnym smerom. Avšak ale, ako prax dokazuje, nie sú dostatočné, nestačí, aby naozaj bránili existencii nekalých obchodných praktík. Po tretie, eliminácia nekalých praktík si vyžaduje zásah verejných orgánov či sankcie a tiež efektívne presadzovanie práva. Chcel by som povedať, že som pozorne preskúmal všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré ste vznesli a po ich analýze som dospel k nasledujúcemu záveru aj keď e, naše stanoviská k tomu, ako by sme mali reagovať na problém nekalých obchodných praktik, e, tam sa, môžeme, e, tam sa naše názory môžu líšiť, čiže aké priame prostriedky by členské štáty a komisia mali používať, v tom sa, v tom sa naše názory líšia, ale v tej jednej zásadnej otázke sa všetci zhodujeme. A to, že problém nekalých obchodných praktik existuje nielen v podnikateľskom prostredí, ale aj v mnohých iných aj keď samozrejme v podnikateľskom prostredí je najviac e, viditeľný. A po, je potrebné s tým bojovať. Tam, kde ten problém existuje, tak spôsobuje nedostatok rovnováhy na trhu, e, bráni zásadám e, riadnej konkurencieschopnosti, vyvoláva e, strach, e, pretože sa ľudia obávajú zníženia e, príjmov a teda má negatívny dopad na celé hospodárstvo. Vážené dámy, vážení páni, Mnohí z vás predstavili pozmeňovacie návrhy, ktoré e, hovoria o posilnení, posilnení koordinácii na mm, vnútroštátnej úrovni, taktiež e, silnejšie presadzovanie práva, e, povolanie, vz, ustavenie úradu ar, arbitráže. No a ja v princípe súhlasím s takýmto prístupom a zároveň sa domnievam, že je potrebné zásadne potrebné využívať prostriedky, ktoré už v niektorých členských štátoch existujú. A taktiež je potrebné zhodnotiť, ktoré tie prostriedky sú funkčné a ako sa môžeme navzájom od týchto dobrých osvedčených postupov poučiť a využívať ich aj my ostatní. Pokiaľ ide o iniciatívy v tejto oblasti, tak ja absolútne podporujem všetky kroky, ktoré majú za cieľ propagáciu e, takýchto činností. Taktiež sa domnievam, že Európska komisia musí vypracovať um, prieskum pokroku, ktorý e, bol dosiahnutý v jednotlivých členských štátoch. Taktiež sme hovorili o, o strachu a preto by bolo dôležité, aby bolo možné anonymne podávať stiažnosti a riešiť otázku sankcie. A tieto návrhy sa mi zapáčili a preto som ich zapracoval do svojho kompromisného návrhu. Taktiež e, súhlasím e, s vašimi návrhmi, ktoré sa týkajú zachovania e, právnych systémov v tej ktorej členskej krajine či právnych možností, ktoré už existujú v členských štátoch. Taktiež je dôležitá propagácia dobrovoľných prístupov v jednotlivých členských štátoch, tak ako boli tej ktorej krajine vypracované. Som si istý, že okrem e, toho, že bolo tých pozmeňovacích návrhov naozaj veľa, napriek tomu, že ich bolo veľa, sa nám podarí dopracovať ku kompromisu a vypracovať spoločné stanovisko parlamentu v tak dôležitej oblasti, ako sú nekalé obchodné praktiky. Taktiež musím povedať, že v rámci tých pozmeňovacích návrhov tam boli také, ktorých prijatie by znamenalo súhlas e, s tým, že neexistuje problém nekalých obchodných praktik, alebo že je to druhorady problém v európskom hospodárstve, ale s takýmto stanoviskom nemôžem súhlasiť. A tieto pozmeňovacie návrhy budú predstavovať zrejme e, predmet sporu medzi nami. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa zúčastnili procesu pra- práce na správe a vypracovali pozmeňovacie návrhy. Ďakujem všetkým z vás, pretože tieto pozmeňovacie návrhy umožnili, alebo teda posilnili dokument. E, sú v ňom teraz e, dôležité ďalšie prvky a sú tam body, ktoré sa nezmenili do jeho prvého návrhu kvôli samotnému rozsahu obsahu. Mnoho pozmeňovacích návrhov príjmam s potešením, pretože niektoré tým témam som sa predtým a preto som vám veľmi za to vďačný. A mnoho z nich som teraz zohľadnil v kompromisoch. Potom, pokiaľ ide o forum shopping, či problém nadmernej produkcie, ako ďalšieho prvku e, nekalých praktik. Tieto sme zapracovali. Čiže ako som hovoril, 272 pozmeňovacích návrhov, to je veľké číslo, preto práca na tejto správe je pre mňa veľkou výzvou a e, v rámci pozmeňovacích návrhov som vypracoval 16 kompromisov, a ktoré, dúfam, povedú k tomu, že sa budeme môcť zhodnúť tejto správe a naša práca bude ukončená pozitívnym prijatím správy. Chcel by som nechať na vás, eh, na vašom rozhodnutí, či by ste chceli počuť krátke zhrnutie mm, toho, ako, ako som sa dopracoval k tým 16 eh, kompromisom, ale trvalo by to niekoľko minút, takže to nechávam na vás. Eh, som samozrejme pripravený takéto zhrnutie predstaviť No a na záver svojho príspevku by som, vás chcel, by som sa vás chcel vopred ospravedlniť, pretože sa môže dojsť v situácii, že nebudem schopný ďalej pokračovať v práci na tejto správe a v istej chvíli budem musieť správu odovzdať inej kolegyni či kolegovi z politickej skupiny. Už vopred sa za to ospravedlňujem. E, týka sa to mojich plánov v budúcnosti mojich plánov do budúcnosti v mojej vlasti a ak to vyjde, tak sa možno bude musieť vzdať svoje práce e, tu, no ale chcel som vás teda už vopred upozorniť, že takáto možnosť existuje. Grazie. Ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi a chcem teda sa poblahopriať vzhľadom na nedávne oznámenie. A teraz hneď odozdávam slovo tieňovým správodajcom z EPP, Anna Maria. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že nekalé praktiky sú problémom. A preto sme ich tam zaradili, aby sme na nich pracovali už niekoľko rokov. V mojej správe o do, slobodnom a spravodlivom malobchode v Európe a vyzvali sme aj Európsku komisiu, aby sa týmto zaoberala, aby definovala nekalé obchodné praktiky, aby spolupracovala s zainteresovanými stranami veľmi tesno po celé tie roky a aby uviedla, aké opatrenia prijali členské štáty na legislatívnej a administratívnej úrovni, a komisia tu odviedla naozaj vynikajúcu prácu. Je veľmi dobré dať spotrebiteľom voľbu a e, šance, slobodný prístup k trhu pre veľkých aj malých hráčov ako aj farmárov, avšak nekalé praktiky postupy sa netýkajú len farmárov, i keď farmári majú veľmi legitímne obavy, ktoré sme si vypočuli, reagovali na ne, hovorili s nimi, zapájali sa, spájali s nimi počas rokov sú opatrenia. Opatrenia sa prijali, nie že by sa nič nedialo predtým. Diali sa veci a prešli sme od popierania konfrontácie až k pozitívnemu, konstruktívnemu dialogu medzi zainteresovanými stranami, čo je zásadné. Tí ľudia, ktorí sú zapojení, tí, ktorí sú zapojení do tejto činnosti malé a veľké firmy, ako a a teraz máme iniciatívu dodávateľského reťazca, ktorá dosiahla úroveň registrácie 1200 firiem, ba viac. Malé firmy sú, sa viac zúčastňujú než veľké firmy a vidíme, že národné platformy sa ukázali byť dobrými fórami na dialog, na riešenie problémov, konkrétnych problémov priamo na mieste a tieto sa rozrastajú. To vítam, že aj na Slovensku, aj v Českej republike došlo k vytvoreniu takýchto fór, platformiem a myslím si, že musíme dať šancu iniciatíve dodavateľského reťazca, ktorá vstupuje do svojho druhého roka. Nie je dokonalá, pravdepodobne by potrebovala posilniť, ale budeme mať vyhodnotenie, posúdenie, o, to, o čo sme žiadali. Parlament žiadal o štúdiu týkajúcu sa iniciatívy dodavateľského reťazca a komisárka Bienkovská nás uistila, že v polovičke decembra bude takéto hodnotenie predložené parlamentu. Nevieme presne kedy, ale proste niekedy v decembri v strede. Takže pán predseda, viackrát sme poukázali na e, otázku dôveryhodnosti tohto výboru a parlamentu. Napríklad týždeň pred konečným hlasovaním sme ešte žiadali, e, sa venujeme otázke kde sme žiadali komisiu aby niečo vyhodnotila. My ideme už teraz o tom hlasovať správu nemáme a som rád, že máme toľko pripomienok aj našej správe, tak ale v zásade sa vyhlasujeme alebo vyjadrujeme k veciam, či máme mať legislatívu alebo nemáme mať legislatívu na úrovni EÚ bez toho, aby sme počkali na výsledok štúdia oznámenie komisie, že čo už členské štáty robia v oblasti opatrení. Ja si nemyslím, že toto je ten najprofesionálnejší a najdôveryhodnejší spôsob práce tohto parlamentu. a na koordinačnom výbore sme to nemohli zmeniť práve kvôli hlasovaniu extrémnej pravice. Takže je to predčasná správa, nemôžeme ju brať vážne, nemôžeme ju brať ako výzvu o legislatívu, preto pán predseda, ja budem proti akýmkoľvek e, pozmeňujúcim návrhom, ktoré žiadajú novú legislatívu. Pokiaľ ide o private labels, tak veľmi sa mi páči, že Carlos o tom hovoril a že je k tomu veľa pozmenujúcich návrhov, a ja som tieto firemné značky e, sa k ním vyjadrovala, k týmto private labels. Samozrejme, o tom môžeme veľa povedať, ale neviem, či správa, ktorá je e, a máme tu tú priebežnú správu komisie a tam sa to vôbec nespomína, tak ja neviem, či toto je to správne fórum na to, aby sme to riešili, ale je to dôležitá otázka. Uh, Proste teším sa na prácu s vami, kolegovia, teším sa na kompromisné návrhy a dúfam, že budeme v tomto procese môcť konštruktívne pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne, Olga Sehnalová. Ďakujem, pane predsedajúci, ďakujem za slovo. Na... Ďakujem veľmi pekne, nadviažem na slova pána správodajcu a aj na tú prvú diskusiu, ktorá sa odohrala na pôde výboru. Uh, Skupina socialistov a demokratov zastáva jasný názor, že nekalé obchodné praktiky sú závažným problémom, ktorému treba venovať zvýšenú pozornosť. Nakoniec e, o tom svedčí aj fakt, že sme predložili celú tretinu zo všetkých pozmeňujúcich návrhov, kde nadvezujeme na text pána spravodajcu a ďalej ich rozpracúvame. Dovolte mi sa zmieniť o niekoľkých oblastiach Negatívny dosah nekalých obchodných praktík vnímame nielen v obmedzení investícií a inovácií vo výrobe, ale aj v zhoršení kvality prostredníctvom použitých surovín, obmedzení mm, výberu pre spotrebiteľa, šetrenia pri mzdách a tak ďalej. Vnímame vzrastajúcu fragmentáciu a vymáhanie v členských štátoch príjmanie rozdielných vnútroštátnych predpisov, kedy niekde existujú Dobrovoľné kódexy roztrieštenosť pravidiel a podmienok na trhu môže viesť k nerovnováhe s negatívnym dopahom, dopadom na dodávateľa obchodníkov, spotrebiteľa a aj na fungovanie vnútorného trhu. Súhlasíme s tým, že je potrebné ďalej rozvíjať a podporovať dobrovoľnú iniciatívu pre dodávateľský reťazec a aj ďalšie dobrovoľné regulačné systémy. Myslím si, že na tomto sa zhodneme. Nepovažujeme ich za dostatočné mechanizmy k tomu, aby v plnej miere riešili problém nekalých obchodných praktík. V pozmenujúcich návrhoch poukazujeme na niektoré e, súvisiace limity, nevzťahujú sa na celodavateľský reťazec, e, nedisponujú očnými sankciami za porušenie pravidel a tak ďalej. Podporujeme predloženie konkrétneho legislatívneho návrhu na vytvorenie spoločného rámca, ktorý zadefinuje všeobecné zásady a vezme do úvahy realitu a osvedčené postupy v jednotlivých štátoch s cieľom um, potierania nekalých obchodných praktík. Súčasťou by malo byť aj zavedenie odrádzajúcich sankcií. Predpisy by mali umožniť um, odrážať e, predpisy členských štátov. Je dôležité uplatňovať jednotný prístup na úrovni Európskej únie, ktorý by viedol k posneniu právnej istoty, uľahčenie cezhraničného obchodovania, mal by pomôcť e, k vytvoreniu spoločných noriem a viesť k výmene osvedčených postupov v celej Európskej únii. Ďalšou otázkou e, sú tzv. privátne značky. Tento e, rozvejúci fenomén môže prinášať výhody pre spotrebiteľov, ale v strednodobom výhľade môže podiel na trhu v kategórii výrobkov pod vlastnou značkou oslabiť prínosy týchto výrobkov ako pre spotrebiteľa aj pre celý poľnohospodársko-potravinársky priemysel. Sme preto presvedčení, že otázka vlastných značiek si vyžaduje osobitnú pozornosť a že treba a riešiť potenciálne dlhodobé výsledky pre dodávateľský reťazec. V pozmeňovacích návrhoch som poukázala aj na väčšie zohľadnenie aspektu dopadu nekalých praktík na koncového spotrebiteľa. Myslím si, že toto nie je dostatočne zmapované najmä mm, s ohľadom na škálu ponuky polnospodárských a potravinárskych projektov produktov, distribučných marží, kvality a tak ďalej i týmto smerom by sme e, mali upriamiť svoju pozornosť. A ešte na záver, tieto požiadavky sú v súlade s vyhlásením parlamentu k pracovnému programu komisie na rok 2016, ktorý sme ktorý sme v septembri schválili a kde sa zdôrazňuje, že sú, že sú potrebné zásadné opatrenia, ktoré by mali riešiť e, nerovnováhu v dodávateľskom reťazci a parlament vyzýva komisiu, aby prijala príslušné opatrenia. Um, verím, že naša správa s príspevkom poľnohospodárskeho výboru na toto nadviaže a vyšle jasný signál, čo konkrétne od komisie uh, budeme v najbližšom dobi pri tomto boji očakávať. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pánovi spravodajcovi a budem sa tešiť s kolegami na prácu na kompromisných návrhov, tak ako ich pán spravodajca pripravil. Ďakujem. Thank you. And the next speaker is... Ďakujem veľmi pekne, Robert. Merci, madame la présidente. Ďakujem za slovo Ďakujem aj spravodajcovi. V mnohých veciach sa zhodneme. Viacero mojich kolegov sa vyjadrilo, že sme v tejto chvíli presvedčení o tom, že sú tu problémy či straty, ktoré sú spôsobené nekalými obchodnými praktikami, ktoré škodia dobrému fungovaniu vnútorného trhu a taktiež predstavujú problémy pre malé a stredné podniky. Ja by som určite nechcel e, minimalizovať dopad takýchto nekalých obchodných pra- praktík v sektore potravín a nápojov. Vyše 89% sú to malé a stredné podniky, ktoré poskytujú potraviny. Takže si to vyjasníme medzi sebou. Existuje to. Na nešťastie je to stále veľmi prítomné a straty, ktoré sú spôsobené takýmito nekalými obchodnými praktikmi, sú taktiež mimoriadne významné. Myslím si, že na tom sa všetci môžeme zhodnúť. Avšak netreba zabúdať na to, čo sa deje v členských štátoch, pokiaľ ide o boj proti nekalým mm, obchodným praktikám. Pretože to nie je téma, ktorú sme objavili dnes. Už sa veľa vecí urobilo, a isté, že je, existuje tu supply chain iniciatív, na tu nesmieme zabúdať. Tá síce všetky problémy nevyrieši, ale existuje a musíme vyhodnotiť jej účinnosť a prípadne jej nedostatky. Spravodajca v správe hovorí o tom, že v členských štátoch sa už niektoré veci robia a že toto treba vrať do úvahy. Takže možno sa budeme opakovať, pretože sme to už v tejto miestnosti hovorili, ale náš rozdiel vnímania sa skôr týka toho, ako treba reagovať. Nie samotného vnímania problému, ale toho, ako na ňo reagovať, pretože e, teraz venujeme pozmeňovacím návrhom. Ja som nejaké sám vzniesol, tie sa týkajú zmien textu v tých oblastiach, kde sa rieši, ako treba reagovať. Všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré som predstavil, stoja na jednej myšlienke a tá je, že je dnes veľmi ťažké rozhodnúť radikálnym a definitívnym, intenzívnym spôsobom, ako reagovať bez toho, aby sme si plne zobrali do úvahy hodnotiace správy, ktoré nám komisia e, dodá už veľmi rýchlo, teraz niekedy. Týka sa to niektorých tém, ktoré sú dôležité. Napríklad všetko, čo sa týka samoregulácie, tak iste. Samoregulácia na dobrovoľnej báze, tam sa treba pozrieť na to, čo, čo nám povie štúdia, aké z toho možno vyvodiť dôsledky. Pokiaľ ide o uplatňovanie európskej alebo ustanovenie európskej legislatívy a nového, novej záväznej definície nekalých obchodných praktík, tak si myslím, že je potrebné, aby sme taktiež počkali na hodnotenie komisie, pretože aj keď už existuje definícia, ktorá sa využíva ako referencia a bola zostavená e, aktérmi potravinového reťazcu a možno sa zhodneme na tom, že nie je vyčerpávajúca a je potrebné ju preskúmať. To isté platí o, o ustanovenie verejných pod, e, orgánov, ktoré by e, dohliadali nad nekalými praktikami, je to odsek 18 správy, tak tam tiež je potrebné aby sa hovorí o, o, o zavedení, okamžitom zavedení nejakých právnych predpisov, ale ja si myslím, že je dôležité, aby členské štáty, ktoré chcú takéto niečo zaviesť, je potrebné sa ubezpečiť e, o tom, že majú potrebné prostriedky a taktiež je dôležité, aby sa navzájom koordinovali a aby sa delili o dôležité informácie v oblasti overených postupov, pretože aj v tejto oblasti, v oblasti nekalého podnikania alebo boja s nekalým podnikaním existujú overené postupy. Spravodajca viaceré prvky zapracoval do textu, viaceré návrhy. Máme tu isté výrobky, ktoré vo Francúzsku sa hovoria, nazývajú ako mm, ktoré sa predávajú pod značkou distribútora, čiže vyrába ich niekto, ale predávajú sa pod značkou toho, kto ich distribuje. Sú to veľké podniky, väčšinou veľké um, supermarkety a podobne. A tieto výrobky e, sú obľúbené u spotrebiteľov, pretože sú kvalitné a majú dobrú cenu v potravinovom reťazci existujú tri, topy, tri typy výrobkov. Sú to výrobky priemyselných značiek alebo malých a stredných podnikov, ktoré sú už veľmi dobre známe. Potom sú to výrobky e, super discount, čiže super zlacnené, najlacnejšie. Ich predaj sa zdôvodňuje najmä e, hospodárskou krízou, ktorej posledných pár rokov EU čelí a v týchto produktoch občas si môžeme klasť otázku, aká je kvalita. A pokiaľ ide o ten stred, to sú tieto výrobky e, značiek e, distribútorov, sú zvyčajne dobrým kompromisom medzi kvalitou a cenou. Čiže si myslím, že by sme tieto produkty nemali zvažovať ako e, tie, ktoré by sa mali stigmatizovať. Samozrejme, viem, že nám tu ide o podniky a že existujú malé podniky, ktoré vyrábajú produkty, ktoré následne sa predávajú pod menom distribútora a môžu títo malí podnikateľe byť dokonca závislí od týchto veľkých distribútorov. Je to skutočný problém, ale tá otázka závislosti malého stredného podniku od komerčného podniku však neznamená, že tie malé podniky sú obeťou nekalých obchodných e, praktik možno by sme jednoho dňa mali preskúmať otázky práhov, kedy vzniká závislosť, ale pokiaľ viem, a hovoril som o tom s profesionálmi, e, stretol som sa s podnikmi, ktoré to považovali za výhodu, že pravde, pardon, pravidelne od nich roky za nejaké podmienky, ktoré im umožňujú dobre živobytie, e, majú takéhoto veľkého klienta, veľký komerčný podnik. Takže toto sú témy, o ktorých treba diskutovať, ale možno nie v rámci tejto správy o nekalých obchodných praktikách. E, podľa mňa toto je trošku iná téma. E, spravodajca hovoril o kompromisných návrhoch, e, ktoré, ktoré spracoval. Včera sme ich dostali v polštine bez prekladu, takže žiaľ, sme sa s nimi ešte nemohli oboznámiť, ale zajtra budeme mať schôdzu tieňových spravodajcov. Dúfam, že bude k dispozícii aspoň preklad do angličtiny, e, ale na začiatku schôdze ten preklad ešte k dispozícii nebol, takže budeme potom ďalej diskutovať e, o tejto téme, samozrejme v duchu uzmiernenia, spolupráce, kompromisu s našim spravodajcom, alebo keď sa na neho v budúcnosti osud usmeje, tak e, s niektorým z jeho kolegov. Ďakujem. So Dennis de Jong's not here. Takže Dennis Jong tu nie je, Koršoltes nie. Áno? Áno. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán spravodajca, vážený vážení vy spravodajcovia, eh, panuje tu mm, zvýšená Mm, myslíme si, že celý problém je, má, má čoraz väčší cezhraničný charakter. Štatistika poukazuje na to, že veľké skupiny Aldi Lidl um, už predstavujú viac ako 50 trhu v Európe a Európska únia preto musí zohrávať pritom dôležitú úlohu. Nezabúdajme, že tieto praktiky nie sú prítomné len na tomto poli a musíme pamätať na to, že je tu problém aj business to business, čiže medzi podnikmi. Ďalším problémom je mm, mrhanie potravinami, mm, environmentálne problémy a tak ďalej. Hlavným cieľom zelených je to, aby všetky subjekty v dodavateľskom reťazce boli ch- chránené. Vieme, že tieto praktiky e, často mm, vlastne fungujú aj smerom nadol v reťazci. Musíme si byť vedomi toho, že existujú isté hranice sebaregulácie primerané presadzovanie musí byť zabezpečené pri využití primeraných zdrojov. My sme za vytvorenie subjektu, ktorý by koordinoval um, koordináciu a výmenu osvedčených postupov. Smernica by mala uvedené problémy riešiť. Nemôžeme tu len ticho sedieť a uh, sledovať, ako malé a stredné podniky a malí podnikatelia sú tými najzraniteľnejšími, pokiaľ ide o tieto praktiky a že je pre nich čoraz ťažšie na trhu prežiť. To si nemôžeme dovoliť. Vždy hovoríme, že malé a stredné podniky sú chrbticou európskej ekonomiky Zelení sa domnievajú, že e, potrebujeme spravodlivú súťaž a potrebujeme presadzovanie relevantnej legislatívy, ktorá by chránila všetky subjekty v v dodávateľskom reťazci bez ohľadu na ich geografické umiestnenie takto sa môžeme ubezpečiť, že potravinový reťazec bude fungovať e, náležitým spôsobom. škody môžu byť v opačnom prípade rozsiahle. Ja som zapracoval našu pozíciu, pozíciu zelených do pozmenujúcich návrhov, ktoré sme predložili a dúfame, že budú súčasťou kompromisného textu a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu so, s spravodajcom a tieňovými. Ďakujem veľmi pekne. Zvolal ešte ďalší, niekto by sa chcel prihlásiť. Takže nech sa páči, pán spravodajca. Bardzo ďakujem. Ďakujem pekne. Na úvod jedna technická pripomienka. Všetky sem, pardon, kompromisy som na sekretariat zaslal v príslušnom termíne a dúfam, že do štvrtočného stretnutia tieňových spravodajcov budú k dispozícii v angličtine. Je mi ľúto, že ich nemáte, ale to nie je už v mojich rukách. Chcel by som sa veľmi stručne vyjadriť k vašim pripomienkam, pretože viac menej toto sa opakuje od začiatky, začiatku práce na tejto správe. Pani poslankyňa hovorila, že existujú prostriedky, ktoré komisia či parlament využívajú počas posledných rokov, ktoré sú dôvodom toho, že tento, túto tému nepovažujeme za jednoduchú. A je to pravda, ja súhlasím s tým, práca na tejto oblasti trvá už vyše 10 rokov a už 10 rokov sa vždy zhodneme na tom, že s tým treba niečo urobiť, ale to je všetko. Takže vždy sa zhodneme, že niečo v tejto oblasti treba robiť. A to je všetko. Preto som sa naozaj rozhodol tomuto venovať a chcel by som vás na, na každej jednej schôdzi vás žiadam o to, aby sme pretavili naše práce na niečo konkrétne, aby práce našeho výboru skončili jasným apelom na Európsku komisiu, aby táto pri, prijala ďalšie kroky. Aby to nebola iba výzva ale aby naša práca bola ukončená konkrétnymi činnosťami komisie. Nie, nie našimi činmi, pretože my nemáme takéto právomoci. Komisia je v tom dôležitá. Oni musia prijať nejaké rozhodnutia. Oni môžu niečo robiť. Niektorí kolegovia som nesúhlasia, avšak pokúšajú sa hovoriť, že ja tu nanúcujem nejaké riešenia, že v správe zavádzam nejaké sankcie či regulácie. Ale ja túto musím výrazne povedať, že to nie je pravda. Moja správa, najmä body 17 a 18, hovoria o tom, že sa tu apeluje na komisiu, aby tá prijala najmudrejšie, najvhodnejšie opatrenia v tejto téme, ale chcel by som, aby tá správa bola ukončená jasnou výzvou. Nekompromisnou výzvou pre Európsku komisiu, aby táto už prestala iba rozmýšľať a začala niečo robiť. Viem o tom nie, pretože sa mi to snívalo, ale preto, že som sa zúčastnil desiatok či stoviek stretnutí s poškodenými. Čítal som tiež dokumenty, správy. Je tu napríklad správa Európskeho e, e, ekosoku, ktorý sa volá podnikateľské vzťahy medzi veľkými podnikmi, kde sa hovorí, samoregulácia neprinesla pozitívne výsledky. Etické kódexy taktiež vy, e, prebudzajú filozofické otázky. Aký systém existuje v prípade nadnárodných spoločností? A tá, ako sa tiež hovorí, že aby sa prekonal strach, je dôležité, aby vnútroštátne e, orgány mali právo postupovať z vlastnej iniciatívy v tejto oblasti. Väčšina našich správ, správ Európskeho parlamentu, hovorí o tom, že problém nekalých praktik existuje a hovorí sa o tom, že doteraz neboli prijaté žiadne e, opatrenia a tie dobrovoľné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. No ja mám dojem, že je potrebné, aby sme prácu zakončili jasnou výzvou, čo bude prelom e, po tých desiatich rokoch práce na tejto oblasti. A tiež nezabúdajme na to, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ tam už existujú funkčné metódy, s tým súhlasím, správe jasne uvádzam, že by som nechcel znevažovať tieto e, prostriedky. Naopak, chcel by som poprosiť, aby tieto boli posilnené e, reguláciou, ktorú by mohla navrhnúť Európska komisia. Myslím, že už niektorí kolegovia odišli. E, prepačte, ak vás prerušujem. Takže pokiaľ je túto správu, Objavili sa tu obavy, pokiaľ ide o prácu komisie. Komisia poverila e, prácou na štúdii, teda ja ešte odovzdám slovo kolegovi a komisii potom odovzdám ešte posledné slovo. Len som chcela dohod- pripomenúť, čo bol na koordinátoroch. Áno, bude sa hlasovať o tejto správe na výbore, bude sa hlasovať oddelenie a ľudia súhlasili s oddelením, oddeleným hlasovaním, tam, kde to bude vhodné a ja som sa dohodla s koordinátormi, že bude možné opätovne predkladať pozmenujúce návrhy na plenárke, aby sme vzali do úvahy ehm, dôkazy, ktoré, s ktorými prišla štúdia komisie. Takže nech sa páči. Pani Akvit, teraz vám ešte odozdávam slovo, aby ste dokončili a potom Dantis vystúpi a ešte potom komisia. Zvyčajne komisii posledné slovo nedám, ale dneska tomu tak bude. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja už zmiežam ku koncovi, pán Ďakujem, ja už sa blížim ku koncu. Pán poslanec Rošford hovoril, že sa nám už niečo podarilo dosiahnuť v niektorých členských štátoch, Čiže existujú tu e, právne predpisy na vnútroštátnej úrovni, alebo sú dobrovoľné. To nechcem z, znevažovať. Mali by sme to jednoducho len posilniť ešte tým, čo navrhne Európska komisia a vďaka čomu sa vyhneme všetkým nedostatkom v tejto oblasti. Návrhy, ktoré tu predstavujem, nehovoria o e, zlikvidovaní faktora dobrovoľnosti. Práve naopak, Navrhujeme tu e, venovanie sa vypracovávaniu predpisov na úrovni EÚ, vďaka ktorým budú určené príslušné orgány verejnej správy členských štátov, ktoré by mali na starosti výkon práva v prípade boja proti nekalým praktikám. Nikde v správe nehovorím, že by sme mali eliminovať e, faktor dobrovoľnosti. Jednoducho chcem, aby tieto prvky boli doplnené, pretože tam, kde dobrovoľnosť nestačí, tak tam sú potrebné ostré prostriedky, aby tí malí, menší, bezbranní E, účastníci reťazca, obchodného reťazca neboli diskriminovaní. Takže to je všetko a ešte raz vám chcem poďakovať za podporu pri práci, ktorú ste mi predne, predstavili. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než e, ukončím e, naše zasadnutie, komisia, nech sa páči, udelujem vám slovo, ak si želáte zareagovať, nech sa páči. Ďakujem. Stručne z našej strany potvrdzujem, že usilovne pracujeme na tom, aby sa práca na štúdii urýchlila. Štúdia sa venuje iniciatíve eh, dodavateľského reťazca a dúfajme, že správu budeme môcť čo najrychlejšie predložiť. Správa komisie bude mať formát oznámenia. Má dve časti. Prvá časť e, bude riešiť iniciatívu dodávateľských reťazcov a druhá časť e, bude riešiť situáciu v členských štátoch. Mnohí dnes už povedali, že je dôležité sa pozrieť na situáciu v členských štátoch Komisia v oznámení z roku 2014 súhlasila s tým, že dobrovoľné iniciatívy budú musieť byť doplnené ehm, aj regulačnými iniciatívami, ale takéto iniciatívy na úrovni členských štátov už máme a je ich čoraz viac. došlo aj k významnému pokroku v jednotlivých členských štátoch. Preto um, treba vyhodnotiť aj tento fakt. Nie len to, či iniciatíva mm, ohľadne dodávateľských reťazcov funguje dobre alebo nie, ako ju možno skvalitniť, ale aj to, či skutočne môžeme posilniť e, legislatívu v členských štátov a čo to bude znamenať a ako e, možno legislatívu posilniť Zdá sa, že v mnohých členských štátoch ehm, mnohé členské štáty sa snažia riešiť tieto otázky, ale nebudem o tom teraz hovoriť, pretože výsledky našej správy v rukách dnes nemáme. Chcela som len potvrdiť, že robíme maximum a budeme sa snažiť predložiť naše materiály čo najskôr. Dovolte ešte pripomienku k otázke súkromných značiek, tzv. label, private labels. Otázku podrobne analizujeme. Pred pár rokmi, keď sme sa zaoberali efektom koncent- maloobchodnej koncentrácie a inováciami, tak sme zistili zaujímavé veci ohľadne súkromných značiek a toho, aký vplyv majú tieto značky na inovácie. Je to dobre známe. E, je známe, že spotrebitelia oceňujú súkromné značky a že tieto značky e, aj istým spôsobom napomáhajú inováciám, ale Ehm, bol tam istý bod zlomu, kedy, ehm, kedy už ehm, súkromné značky možno až tak nepomáhali inováciám, takže práca prebieha, riešime jednotlivé témy. Je tam niekoľko pracovných prúdov a nejde tam len o nekalé obchodné praktiky, je to oveľa širšie. Ja som len chcela povedať, že súkromné značky nesmierne dôležité. Ide, ide aj o vec, ktorá je nápojená na fungovanie maloobchodného sektora. Riešime to aj z pohľadu inovácií. Určite by sme sa nemali obmedzovať len na nekalé obchodné praktiky. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme komisii. Myslím, že sme skončili, naplnili sme náš pracovný program. Ďalšia, ďalšia schôdza bude 7. decembra v Bruseli a dnes po obede viete, že bude spoločné zasadnutie z ohľadne digitálneho jedného, eh, jednotného trhu spoločne s výborom ITRE, čiže dnes po obede. Je to v sále P, P, PHS 50. To je, to je veľká sála pred eh, plenárkovou miestnosťou. Ďakujem veľmi pekne, dobrú chuť, dovidenia.